Good afternoon, colleagues. We begin with the... Príjemné popoludnie, kolegovia. Začneme so schválením programu. A chcel by som navrhnúť zmeny návrhu programu takto. Bod 6, prezentácia návrhu správy o fungovaní šengenského priestoru. Spravodajca Carlos Coelho posunie túto správu na zasadnutie LIBE 8. marca. Ak nemáte žiadne výhrady k tomu zmenenému programu, tak ho môžeme považovať za schválený. Jazykový profil, e, tlmočenie vo všetkých jazykov okrem e, chorvačtiny a galštiny a delegované akty 26. februára komisia svoja nové delegované akty ktoré sa týkali zavedenia určitých drogových prekurzorov do zoznamu e, látok. E, Dokument e, Rivedia dostal 2. marca. Je tu termín všetkých členov Libe na predloženie námietok, tak už je to bežné. Po druhé, 28. februára parlament dostal vykonávacie rozhodnutie komisie, ktorým sa stanovujú špecifikácie e, pre pripojenie cez hlavné body do systému ES vstup, výstup a pre technické riešenia na uľahčenie zber údajov e, členských štátov pre účely vytvorenia štatistiky pre prístup prístup e, údajov ESA pre orgán vykonávajúce právo a dve prílohy. 2. E, marca 2018 výbor Liber dostal tento dokument a interná lehota na e, vyjadrenie námietok bola stanovená. Ak máte nejaké námietky, do 16. marca 2018 upozornite sekretariat. Schválenie zápisnice z 15 júna. Tie sú schválené, ak nemá nikto proti nim žiadne výhrady, tak ich môžeme považovať za schválené. Takže, kolegovia, dostávame sa k bodu 4. Eh, je to jeden z našich hlavných bodov dnešného popoludnejšie rokovania. S veľkým potešením vítam pani Ayala Sanders SAD, aby sa zúčastnila týchto diskusí a spoločnej diskusie. Ona je predsedničkou eh, je predsedničkou magrebskej delegácie Európskeho parlamentu a takisto podpredsedničkou výboru pre zahraničné veci, teda AFET, e, pán Kuso Permi, ktorý ho tiež by som rád privítal e, na zasadnutí výboru LIBE. Takže kolegovia, budeme hovoriť o veľmi dôležitej téme, ktorou je aktuálna situácia v Líbii. A som veľmi rád, že toto máme spoločné zasadnutie, e, pretože sa jedná o veľmi závažnú tému. My sme len nedávno navrhli, aby delegácia parlamentu navštívila e, región Magrebu. Nemohli sme ísť, takže nás teší, že budeme mať takéto e, v podstate počiatočný, počiatočný briefing alebo debriefing EEAS nám poskytne debriefing a takisto dostaneme briefing od pani Sender a od pána Permi e, po kratučkých úvodných slovách e, a potom otvoríme diskusiu. A bol som informovaný o tom, že pán Permi vystúpi ako prvý, takže per, pán Permi z výboru AFET, nech sa páči, máte slovo. Budem hovoriť po španielsky. Ďakujem veľmi pekne za túto príležitosť, ktorú sme dostali eh, diskutovať spoločne s UNHCR, ktoré je veľmi dôležité pre otázku migrantov nielen v Líbii, ale aj inde a určite UNHCR má plnú podporu Európskeho parlamentu. Vytvorenie spoločnej akčnej jednotky e, medzi EU, Africkou úniou a OSN bol veľmi dôležitým krokom vzhľadom na e, dramatickú situáciu migrantov v Líbii. Za posledné mesiace sme zaznamenali veľký pokrok. Viac ako 9 tisíc migrantov sa vrátilo do krajín pôvodu a viac ako 1200 utečených utečencov a žiadateľov o azyl bolo takisto evakuovaných z Líbie, ale ešte stále sú tam tisícky utečencov a migrantov, ktorí žijú v Líbii. Mnohí z nich v eh, veľmi ťažkej situácii, veľmi často E, v zatvorených záchytných centrách a medzinárodná komunita sa ich snaží chrániť, ale e, musíme naše úsilia posilniť pre všetkým, čo sa týka podpory tých, ktorí podporujú medzinárodnú ochranu. Ak chceme mať aktuálnu situáciu ohľadom aktuálne informácie o situácii migrantov, musíme nájsť e, udržateľné politické riešenie e, krízy v Líbii. E, OSN prijalo opatrenia s cieľom zabezpečiť inkluzívny politický proces pod vedením Líbicov a za podpory OSN. Náš výbor naďalej sleduje situáciu. Momentálne sme v kontakte s mimoriadným predstaviteľom generálneho sekretariatu dr. Gazan Salame aby sme si stanovili konkrétny termín na diskusiu a termín ďalších stretnutí. kolega Panceri z e, skupiny SAD žiaľ nemohol dnes medzi nás prísť, ale pred niekoľkými týždňami predložil návrh odporúčania Líbii, e, v súvislosti s textom komisia rady 24. apríla by sme mali o tom diskutovať a potom 24. Pardon, apríla budeme o tom aj hlasovať. A teraz by som rád posunul slovo pani Aja Alessander. Ďakujem pekne. Pánovi podpredsedovi, ja by som takisto rada uvítala prítomnosť eh, vysokého komisára pre utečencov na tomto spoločnom stretnutí a podporujeme všetky snahy UNHCR eh, v Líbii. Je to pre nás veľmi dôležité, pretože sa jedná o krajinu, v ktorej je veľa napätia a vyvoláva obrovské obavy. A dúfame, že budeme môcť spolupracovať s OSN komplexným spôsobom, zohľadňujúc e, situáciu v celej krajine, ako aj všetko, čo sa udialo v minulosti a dúfame, že sa nám podarí vybudovať lepšiu budúcnosť tejto krajiny. Nemali by sme E, sa k tejto krajine postaviť fragmentovane, riešiť oddelené problémy. Samostatne mali by sme to pomíňať ako jeden celok a komplexne riešiť. Na stretnutí, ktoré sme mali 25. januára, mm, Došla aj medziparlamentná delegácia krajín Magrebu, bol tam aj pán Pike, a zástupcovia OSN v AON v Libii. A počas týchto diskusí sme získali zo pár pozitívnych nových správ. Čo sa týka počtu vnútorne premiestnených ľudí v krajine, čo takisto závažný problém vzhľadom na okolnosti a prácu, ktorú vykonávajú rôzne mimovládne organizácie. E, mnohí z týchto ľudí sa začali vracať späť domov, čo je dobrá správa, hoci e, Samozrejme, sú tu nové potreby a ďalšie potreby, e, otázka prevencie, ochrana maloletých a pomoc pri identifikácii. Mm, bola tu misia na vysokej úrovni ktorý sa zúčastnilo eh, OSN, Európska únia, Africká únia. Stretnutie bolo v Tripolise a opäť tu sme získali dôležité informácie o možnostiach posilnenia spolupráce s libijskými orgánmi s cieľom vytvoriť lepšiu odozvu na všetky problémy. Takže preto nás veľmi zaujímajú názory pána Pike aj pána Maldu, Mordu pardon, ohľadom výsledkov e, tejto návštevy. A chcel by som vás informovať aj o tom, že konferencia predsedov potvrdila ad hoc e, návštevu delegácie do Libie čo najskôr vzhľadom e, na bezpečnostnú situáciu, ktorá je dosť problematická za posledné týždne, čiže to musí byť zohľadnené a následne táto delegácia tu by mal viesť predseda medziparlamentnej delegácie pre Magreb, a mali by tam byť aj predsedovia výborov, ktorí sa to týka, AFET, LIBE a Výbor pre ľudské práva. Pripravujeme e, túto veľmi dôležitú misiu. Ako náhle budeme mať nejaké konkrétne informácie k dispozícii, tak vám ich dáme k dispozícii. Ďakujem pekne obom rečníkom a teraz by som rád dal slovo pani Carmen Sakr, vedúcej e, jednotky pre Severnú Afriku v UNHCR, aby nás informovala o aktuálnej situácii ohľadom práce v Líbii. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás pozvali e, a dali nám takto príležitosť vysvetliť, čo robí UNHCR v Líbii a aké sú naše priority hodnoty a e, čo chceme dosiahnuť našimi zásahmi. Je to veľmi dôležitá príležitosť takto diskutovať. Na úvod by som vysvetlila, prečo, aké má UNHCR priority v Líbii. E, sú to také štyri hlavné priority. Posilnenie vzťahov s líbyskými orgánmi a reakcia na humanitárnu situáciu v krajine. Snažíme sa rozšíriť naše programy na veľmi volatilné krajiny a vrátanie tých oblastí, do ktorých mám veľmi obmedzený prístup, vyššia angažovanosť UNHCR e, v oblasti vnútorne presídleného obyvateľstva, hostiteľská komunita, ako aj e, pôvodne presídlení obyvateľa, ktorí sa snažia vrácať domov. Takisto poskytujeme pomoc utečencom a žiadateľom o azyl. E, konkrétnejšie e, potom pohovorím o jednotlivých týchto štyroch aspektoch, ale na by som chcela povedať, že Libia nie je v tom najjednoduchšom kontexte. Nemáme tam najlepšie pracovné podmienky, pretože bezpečnostná situácia sa neustále mení a dynamika sa vyvíja. Napriek tomu všetkému pracujeme v posledných 27-28 rokov v tejto krajine od roku 2014 e, v rámci systému OSN e, sme fungovali z Tuniska. Mm, UNHCR avšak nikdy neodišlo z Libie. My sme tam naďalej zastúpení, máme tam národné zastúpenie v Tripolise a v Gazi a od roku 2016 UNHCR má pravidelne vysielané misie medzinárodných pracovníkov a pokračuje v aktivitách, čo sa týka registrácie, dokumentácie a identifikácie zraniteľných osôb, ktoré sú predmetom nášho záujmu a ktoré si vyžadujú medzinárodnú ochranu. E, my sa zameriavame asi na 500 až 550 tisíc osôb, ktoré môžeme rozdeliť do troch kategórií vnútorne presídlené obyvateľstvo, to je asi 180 tisíc, potom e, navrátilcov okolo 340 tisíc a 47 tisíc utečencov a žiadateľov o azyl. Od roku 2016 UNHCR zaregistrovalo asi 10 tisíc žiadateľov o azyl, napriek zlej bezpečnostnej situácii a e, evakuácii, e, ktorú musel zrealizovať celý systém OSN. E, čo sa týka národnosti, s tým máme jeden veľký problém. UNHCR vždycky e, malo žiadosť, aby sa zaoberal iba siedmimi národnosťami, siedmimi, štátnymi príslušník, siedmimi skupinami štátnych príslušníkov Somálsko, Sudánsko, Eritrea, Etiópia, Sýria, Irak a Palestína teda štátni príslušníci týchto štátov. Napriek tomuto obmedzeniu sme pravidelne diskutovali s libyskými orgánmi a v poslednej dobe sme mali príležitosť zasiahnuť aj v prípade e, ľudí z Jemenu a Južného Sudánu. Čo sa týka e, IDP, vnútorne presmiestnených obyvateľstva, e, rozvýšili sme náš rozpočet, aj možnosti zásahov čo sa týka v aj poslednej dobe Tavarga situácia a Sarbataj e, núdzová situácia. Pravidelne poskytujeme pomoc e, okolo 400-500 rodinám z Taverga, ktorí sa snažia vrátiť domov, ale je im v tom bránené v dôsledku bojov je to asi 50 kilometrov na juhozápad od Tavergy a na východ od Sertu. E, poskytujeme im pomoc inú ako potravinovú stany, vodu, zimné oblečenie. Plánujeme v roku 2018 e, vybaviť asi 200 e, tzv. projektov rýchleho dopadu, Quick Impact Projects, zamerané na hostiteľskú komunitu, vnútorne presídlené obyvateľstvo a utečencov, tak chceme posilniť odolnosť komunít e, voči krízam. Čo sa týka utečencov a žiadateľov o azyl, e, kolegovia pre migráciu a EOM spolupracujú s nami. Sme na 12 miestach vylodenia, spolu s partnermi poskytujeme pomoc Šest týchto miest vylodenia tu koordinuje prácu s IOM. Navyše pracujeme s líbyskou pohrani- e, pobrežnou strážou, čo sa týka budovania kapacít, identifikácie a e, poskytnutia informácií o ľuďoch, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu. Čo sa týka mechanizmu núdzového tranzitu, ktorý funguje od novembra, tu je dôležité upozorniť na to, že od novembra minulého roka väčšina rozhodnutí libyských orgánov uvoľniť ľudí z väzenia bolo spojené s podmienkou ich evakuácie a UNHCR zaviedlo teda systém mechanizmus núdzového tranzitu, v rámci ktorého sa presúvajú tí najzraniteľnejší, prepustení z väzení e, do Tuniska. Zatiaľ sa nám podarilo evakuovať 1334 utečencov a žiadateľov o azyl priamo z väzníc 120 sme presunuli do Nigeru. Vláda Nigeru bola veľmi priateľsky naklonená, spolupracovala s UNHCR, čo sa týka najzraniteľnejších osob a 312 ľudí bolo priamo evakuovaných do Talianska kde talianská vláda prebrala zodpovednosť za tieto osoby, za ich ochranu a e, stanovenie štatútu utečencov. Jedna z vecí, ktorá je dôležitá, mm, sú veľmi zlé životné podmienky v e, zariadeniach e, a v centrách s obmedzenou, obmedzeným pohybom. Nie sú tam hygienické zariadenia, ventilácia, nie je tam žiadny prí priestor pre súkromie, pri interviu a podobne. Napriek všetkým týmto výzvam UNHC robí všetko, čo ich silách, aby registrovalo, identifikovalo najzraniteľnejších s cieľom ich evakuácie. Čo sa týka presídlenia, tu je veľmi dôležité zdôrazniť potrebu väčšej medzinárodnej solidarity pri kvótach presídlovacích Snažíme sa evakuovať alebo zasahovať spolu s libyskou vládou v mene najzraniteľnejších, avšak ako náhle títo sú prepustení alebo teda uh, oslobodení, tak musíme spolu uh, s nimi hľadať riešenie, musíme hľadať legálne cesty, legálne kanály a uh, využiť kvoty presídlenia. V decembri 2017 UNHCL uh, spustilo výzvu na 139 e, miest pre presídlencov. Táto skupina, pardon, 1039 e, bola evakuovaná cez e, núdzový mechanizmus tranzitu do Tuniska a doteraz UNHCR dostalo 1100 potvrdených záväzkov, z čoho 450 miest poskytujú Európske štátu, čo, štáty, čo si veľmi ceníme. Avšak je tu potreba ďalších miest a väčšej solidarity. E, plánujeme presídliť asi 5, 000, 5 až 10 tisíc utečencov UNHCR e, môže pracovať, čo sa týka identifikácie, registrácie jednotlivých prípadov, ale je potrebné, aby jednotlivé krajiny predložili svoje ponuky a akceptovali týchto ľudí. E, Nigeria prijala 1020, ale len 120 ľudí e, už odcestovalo do Francúzska po interviu. E, keď viac ľudí, kým viac ľudí neodíde z Nigeru, nebudeme môcť evakuovať ďalších ľudí z Líbie. A preto je veľmi dôležité, aby vlády podporili, potvrdili solidaritu s utečencami a poukázať na to, že medzinárodné spoločenstvo je ochotné zobrať na svoje plecia túto zodpovednosť. A zároveň je ešte veľmi dôležité upozorniť aj na veľký význam toho, že UNHCR bude, musí mať naďalej prístup nielen k týmto siedmým štátnym prí, e, príslušníkov siedmých e, štátov, ale a k všetkým ľuďom, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu. IOM spolupracovalo pri evakuovaní a návratoch ľudí e, z väzníc. E, my sme obmedzili na určitých štátnych príslušníkov, ale mm, sú tu ľudia, z Demokratickej republiky Kongo, zo Stredoafrickej republiky a iní štátni príslušníci mm, majú určité potreby, nie nutne všetci musí, potrebujú medzinárodnú ochranu, na to je potrebné upozorniť, ale musíme mať náležitý mechanizmus lustrovania, aby sme zabezpečili uh, to, že sa nebude vrácať nikto z tých, ktorí sa nemôžu vrátiť domov. E, to je si všetko z mojej strany. E, ďakujem, že ste nás pozvali a e, nechám určitý čas aj na eventuálne otázky odpovede. Ďakujem pekne, otázky prídu neskôr. Teraz debriefing zo spoločnej skupiny EÚ a Africkej únie, ktorá navštívila 22. a 3. februára Líbiu. Bola vytvorená nad rámec afrického, africko-európskeho samitu z novembra, aby sa chránili, zachránili životy migrantov a utečencov pozdĺž tých zložitých trás, o ktorých diskutujeme, o ktorých diskutuje aj UNHCR. Bude tu pán Mordu a pán Pike. Tešíme, že obidva prijali pozvanie. Najprv pán Simon Mordu e, z DG Home z komisie. Nech sa páči. Dobré popoludne. Len tak jedna vec. Množstvo z tých detailných projektov aktivít, ktoré popisovala kolegyňa, sa financuje fond z prostriedkov EÚ. To treba zdôrazňovať je to veľmi zložitá spolupráca s veľmi zložitým partnerom a často raz narastá tlak že EÚ sa angažuje len v represívnych e, postupoch, ale pritom e, je tu nejasnosť a prehliada sa, že sú tu veľmi štedré fondy z našej strany. Podarilo sa nám v dňoch 21. až 23. februára cestovať do Tuniska, ale tiež do Tripolisu, kde sme hovorili s Komisiou Africkej únie pre sociálne práva, spoločne s kolegami z UNHCR, IOM, Kristian e, Lefle, takisto z SVČ, aj Matej Popovský z DG NIR. Bola to prvá misia na vysokej úrovni, dôležitá misia do, do Líbie po dlhom čase, dala nám možnosť e, dosledovať určité diskusie, ktoré prebiehajú v rámci samitu e, v Abidžan diskusie, e, kde sme sa stretli, diskutovali prehľad najnovších udalostí z našeho pohľadu. Počas tej cesty sme sa stretli so zahranič- ministrom zahraničných vecí e, Líbie, takisto s námestníkom ministerstva vnútra, predstavitelia pohraničných zložiek, pobrežnej stráže, riaditeľ tých tzv. E, záchytných e, centier, e, ktorým sa hovorí vlastne e, E, centra pre e, nelegálnych migrantov, ktorý v Al-Sika je napríklad veľmi blízko e, Tripolisu ako tábor, jeden z, jedno z centier IDP, takisto sme stretli, je veľmi dôležité sa politicky angažovať, ale tiež trošku ukazovať, aké sú podmienky v tých táborov, pozrieť sa na to z prvej ruky, toto bolo asi najlepšie centrum, keďže bolo blízko toho centra, ale aj tak vám ukázalo, nám ukázalo, aké ťažké sú asi podmienky v tých centrách. Eh, všeobecná situácia na úvod, tá stredomorská cesta, počet ľudí, ktorých vidíme v Talianskoch, si vezmem tie čísla, tie príchody dnes, 66 menej dnes než 5. marca v roku 2017, pokles o 66 len 5 tisíc e, príchodivších e, pristahovalcov e, tento rok do Európskej únie. Ak sa pozriete na krajiny pôvodu a po, pozrieme sa na, podrobne na krajiny, 3700 ľudí do, prišlo do Talianska z Lívie, väčšina teda ľudí, ktorí prichádzajú, sú naďalej z Líbie, ale veľmi výrazný tiež nárast počet príchodov z Tuniska. Tunisko sa podiela e, teraz asi 1500 ľuďmi na druhom mieste, oveľa viac než minulý rok. A potom, ak sa pozrieme na národnosti, to je tiež e, zaujímavé, samozrejme Eritrejci vo veľmi silnom počte, asi štvrtina všetkých tých príchodov do Talianska, na druhom mieste potom Tunisko, jedna petina všetkých e, príchodivších. Poprvýkrát sa e, nám vidíme príchod z Líbie, občanov e, Líbícov, samotných občanov Líbie. Doteraz, do tohto roka to neboli také veľké počty. Pokiaľ ide o diskusie, ktoré prebehli. Kolega z UE, kolegyňa z UEHCR to naznačila. Jedna z vecí, ktorú podporujú financie EÚ, je evakuácia utečencov. Asi 1400 ľudí. Dnes v Paríži je stretnutie k týmto snahám presídľovania. Jedna z členských krajín naznačila, že sú ochotní presídľovať viac, ale trošku pomoci by pomohlo spracovanie jednotlivých žiadostí zostať zo strany pracovníkov UNHCR v, koli, v, e, v teréne, aby sme vedeli e, splniť všetky tie požiadavky k presídlovaniu. O tom sme tu už hovorili. Prísľuby zo septembra minulého roka 57, e, pardon, 50 tisíc ľudí e, jedna z veľkých krajín e, neplní ešte stále prístup, takže len 40 tisíc, asi 7 tisíc ľudí pokrýva vlastne ten profil stredomorskej cesty, to vyhradené teda na prístup z Nigera a Líbie. To by mohlo pokryť naše potreby krátkodobo. Tri, e, asi 3500 z tejto strany. Prísľubiť by však mali všetky strany e, členské, ale tiež e, členovia UNHCR, pretože e, E, nechceme, aby sa Niger ako krajina cítila e, v pasci zablokovaná. Potrebujeme určité e, trvalé riešenie, ktoré oni hľadajú. To treba chápať. Tiež práca, ktorú sme odviedli spoločne s IOM, je veľmi dôležitá. Opäť ide o financie EÚ. Asi 20 tisíc ľudí malo možnosť úspešne sa vrátiť domov z Líbie v priebehu minulého roka a myslím si, že e, nie sme v sklze, pokiaľ ide o ciele, ktoré sme si na Abidžanskom samite stanovili. 15 tisíc ľudí sa malo vrátiť do, e, po konci novembra. Ostáva veľa práce iste. Ak sa pozrieme na tie e, záchytné centra, vidíme, že čísla klesajú je to veľmi nepresné odhadovanie, nepresná veda. Treba byť opatrný, pretože sú tiež centrá, ktoré nekontroluje vláda, ale my to chápeme tak, keď sme si len tak načatli tú situáciu a tak to, to ukazuje i štatistika e, IOM, že v septembri 2017 to bolo 22 tisíc utečencov v tých záchytých centrách. E, dnes je to len 5 tisíc. A to je jedna z tých vecí, ktoré sme naozaj podporovali, aby naši partnery v Líbii sa snažili zabezpečiť, aby počet ľudí, ktorí sú v tých centrách, aby sa to radikálne znížilo. Podporujeme teda výzvu kolegyne z UNHCR, menovite, že rozšírenie tých sedem národností, ktoré UNHCR spracováva, by sa malo e, zmeniť veľmi rýchlo a dôležité pre nás bolo to tiež ideálne sa zbaviť potreby exitných e, výstupných víz, toho času, ktorý sa používa a je e, vlastne brzdou pri e, spracovávaní prípadov, aby sa ľudia dostali domov alebo do Nigeru, ak sa snažia na ceste domov dostať ochranu. Pred týždňom tu bol signál od lídrov DCIM. Snažia sa zatvárať tie centra. Je to pre nás veľmi zložité rozsah, do akej viery to bude pokračovať, či sa budú opravovať, renovovať, alebo ľudia budú v tých dnešných podmienkach, ktoré určite nie sú dobré. Počas tej návštevy som urobil zo pár fotiek a to ešte hovorím, že išlo asi o vzorové centrum a ani v tom by som ja nechcel eh, stráviť nejaký čas, ani moja rodina asi. Takže ďalší dôležitý prvok e, je pokračovať v práci na tvorbe komplexného a dosledovateľného systému pre registráciu, dostupovateľnosť, vysledovateľnosť migrantských trás. Tí pohraniční pracovníci e, zachránili asi 31 tisíc ľudí v rámci svojich akcií a to vysvetľuje, prečo vidíme také zníženie e, strát na životoch na stredomorskej trase Treba si však uvedomiť, kto ho ale zachraňujú, kde e, sa vyloďujú a kam smerujú. A máme systém, ktorý IOM a UNHCR e, umožňuje robiť si svoju prácu, ochranu či dobrovoľné návraty. Na tomto e, s vládou veľmi tvrdo pracujeme, určité otvorenie sa naznačilo. Chceli by sme tiež štandardné operačné postupy, ktoré by stanovili, čo presne deje a čo robí kto a presne ako postupy, ktoré pripravuje IONM a UNHCR. Rýchle prijatie by bolo veľmi dôležitým krokom smerom k vytvoreniu plnohodnotného systému registrácie a dostupovateľnosti Nepochybne sme jasne avizovali, že by sme videli radi i ďalšie kroky k smerom k uvoľneniu času, ktorý teraz momentálne je nejaký arbitrárny, e, tie rozhodnutia, aby sme postupne e, prechádzali od systému zachytávania k systému príjmania. Pozitívny výsledok misií bolo to, že líbyjské úrady e, spoločne dostali od UNHCR list, ktorý ich umožňuje e, mať určité tranzitné, prechodné zariadenie v Tripolisi ako alternatívu k terajším riešenia. A tiež sme tlačili na potrebu, aby zraniteľné skupiny a deti mali prístup. Myslím si, že v závislosti na tomto treba e, naozaj vyvieť úsilie, aby sa zlepšili podmienky ľudí, ktorí sú uväznení v tých e, záchytných centrách a aby boli i alternatívne možnosti. A posledná vec, mali sme takisto podrobnú diskusiu o potre, e, podpore, ktorá sa poskytuje e, komúnam. Teraz, myslím si, 7. marca by tu mal byť ten trastový fond, ktorý by mal dostať zelenú nejakých 50 miliónový pro- projekt na e, e trustový e, fond spolu e, s agentúrami OSN a Talianska, kde sa podporí 24 komún pozdĺž migračných trás i, na ich rámec. A jeden z posledných ešte bodov, pokiaľ ide o libijskú pobrežnú stráž, jedna z vecí, ktorú sme výrazne s kolegami podčiarkli. E, popri e, tom e, vyloďovaní je tiež efektívne monitorovanie, ktoré by malo začať fungovať asi to viete na základe briefingov z čo Vincent vám to upresní. Chceme vytvoriť monitorovací systém založený na zbere údajov, po druhé vzdialené monitorovanie medzinárodných vôd, a potom periodické revízne stretnutia s eh, libýskými mm, pobrežnými zložkami a členmi operácie SOFIA, aby libýskí pracovníci mohli mať feedback, training, eh, určitý mentorský prístup, eh, podpora UNHCR, ktorá poskytuje školenia v ľudských právach a tiež sú tu určité uistenia, pokiaľ ide o to, ako funguje personál zaškolený. Určite by sa mohol ešte hovoriť dlhšie, ale toľko asi stačí. V stručnosti bolo to veľmi produktívne stretnutie, dobrý dialog a myslím si, že je to dobrý začiatok procesu a určite tam umožní lepší dopad e, na budúcu prácu. Ďakujeme pán Mordiu. Teraz za ESVČ e, má slovo pán Piket. Možno e, by ste sa mohli obmedziť na 5 či 10 minút, pretože bude od nás určite smerovať na vás veľa otázok. Ďakujem pekne. E, pán predseda, pani predsednička, budem hovoriť stručne, pretože pán Mordiu bol veľmi presný, pokiaľ ide o podrobnosti týkajúce sa jednotlivých krokov ktorých e, sa zapájame. Tiež pokiaľ ide o výsledky spoločnej návštevy do, Tuniska a, e, do Tunisu a Tripolisu e, spojení a spolupráci s agentúrami OSN a Africkou úniou. Pracujeme na rámci výsledkov zo summitu medzi EÚ a Africkou úniou. Summit, ktorý stanovil spoločnú skupinu pre otázky migrácie medzi troma e, participantami. Objektívne tu vznikol nové, určité, nový priestor pre spoluprácu, aby sa riešil problém neregulárnej migrácie. Vidíme to vo viacerých e, ohľadoch. V prvom rade vďaka samitu Libijská angažovanosť e, vlastne je proaktívnejšia a pragmatickejšia v diskusiách s nami a pri e, formulovaní politických krokov. A po druhé potom máme oveľa väčšiu spoluprácu a priamu podporu zo strany afrických krajín, ktoré sú krajinami pôvodu tých e, neregulárnych migrantov v Líbie. Veľmi konkrétnymi spôsobmi tento summit vlastne E, vytvoril setup a potrebný a tá pracovná skupina fungovala veľmi dobre. E, e, myslím si, že zo strany libijských orgánov možno povedať, že migračná pracovná skupina, ktorú oni spoločne prevádzkujú s IOM, bola oveľa efektívnejšia, podarilo sa jej riešiť oveľa viac rôz, rozmanitých tém, a je to možno začiatok skutočnej e, platformy, teda skutočnej spolupráce pre budúcnosť. Č- čo to znamená pre kroky EÚ? Ten nadramec toho, čo popísal pán Mordiu, nož tak spomeniem len zo pár bodov za vonkajšiu službu. Snáď by som mal spomenúť skutočnosť, že e, misia o pomoci pri práve hraníc v Líbii počas e, si e, vlastne etablovala zastúpenie v Tripolise, je plne operatívna. E, tá správa hranic je tým pádom oveľa efektívnejšia pri vypracovávaní rozvojových aktivít s Líbičanmi, počnúc ministrom vnútra až po ministerstvo spravodlivosti. Takisto otázka pohraničnej stráže Eh, pozemnej i eh, námornej. Pokiaľ ide o naše zastúpenie EÚ, to je stále oficiálne evakuované do Tunisu, ale postupne e, e, takisto podporuje EÚ BAM e, pri možno nie pe, permanentnom zastúpení, ale zastúpení predsa len v Tripolise. Ak to bezpečnosť umožní, raz či dvakrát týždenne cestuje toto zastúpenie do Tripolis. Operácia Sofia pokračuje v záchrane migrantov, kde sa cestuje na južné brehy Európy. E, tréning líbyjských e, pobrežných zložiek nielen pokiaľ ide o zvládanie migrácie, neregulárnej migrácie, ale tiež e, aspekty ľudskoprávne, tiež aspekty spojené s humanitárnym e, právom a tak činíme s, e, s úradmi v Den Hagu, pardon, vysokej, e, s Vysokou komisiou pre ľudské práva. Naša misia BAM, aj akcia Sofia, takisto sa snažia o obnovenie tento rok a diskusie o predlžení mandátu budú obsahovať určite i tu migračný, ten migračný rozmer. No a na záver ešte uvediem, že musíme si uvedomovať, že spolupráca s Líbiou v oblasti migrácie je závažným spôsobom obmedzovaná tým, že krajina je nestabilná, že riadenie krajiny je naozaj nedokonalé a je tam vysoká miera neistoty, krajina je nebezpečná. Niektoré veci sa už zlepšili v poslednom čase, ale ešte stále tá e, bezpečnostná situácia je veľmi zlá, e, neustále sa mení a to má samozrejme veľký dopad na projekty spolupráce. Musíme teda naďalej spolupracovať s OSN aby sme vytvorili trvalé politické riešenie pre Líbiu. A toto riešenie by sa malo potvrdiť vo voľbách, keď podmienky umožnia organizáciu volieb. Takisto je potrebné zjednotiť vojenské aj paravojenské skupiny pod e, jednotným civilným velením a tým stabilizovať krajinu. To je naozaj obrovská úloha, to si uvedomujete. Ale je to nevyhnutný predpoklad na to, aby sme vytvorili právny štát v Líbii. Naďalej budeme pracovať na migrácii a budeme pokračovať v rôznych činnostiach, ktoré popísal už pán Mordiu nový projekt pre obce pozdĺž migračnej trasy, potom takisto ďalšie projekty na posilnenie riadenia hraníc. No a na záver ešte spomeniem tú regionálnu dimenziu. My chceme pokračovať v dialogu aj so západnými a východnými susedmi Líbie, ale takisto aj s juhom, so Sahelom a takisto s širšou subsaharskou Afrikou pretože tam musíme popracovať na príčinách, na samotných príčinách migrácie. Lebo tie sú um, koreňom týchto problémov. Pán Štetina, ako prvý, máte dve minúty každý. Držte sa prosím času. Děkuji za slovo, pane predsedajúci. Dámy a pánové, vente si prosím sluchátka. Ďakujem, dámy a páni. Budem hovoriť po česky, prosím, zoberte si sluchátka. Chcem sa poďakovať pani Carmen Sakr, zástupkyni UNHCR, za dôležitý prehľad udalosti, ktorý nám poskytla. Ja som tieňovým spravodajcom správy nášho výboru a my predkladáme odporúčanie Rade a a Vysokej komisárke, ako ďalej postupovať v tejto krajine. Vážim si veľmi činnosti, ktorú robíte a v mojich pozmeňovacích návrhoch som vaše činnosti pochválil napríklad e, v oblasti e, núdzovej evakuácie. To podporujem. A mám e, dve otázky. V diskusii zaznelo, že asi 5000 osôb sa nachádza naďalej v záchytných táboroch, ktoré kontroluje vláda. A ja sa chcem spýtať, či viete, koľko osôb sa nachádzajú v zariadeniach, ktoré nekontroluje vláda? Prvá, to bola prvá otázka. druhá otázka. Pani Carmen, Vedeli by ste eh, číselne vyjadriť, koľko vašich aktivít v Líbii eh, sa financuje, respektíve spolufinancuje z prostriedkov EÚ? Môžem to zopakovať? Máte predstavu, koľko osôb sa nachádza v zariadeniach, ktoré nemá pod kontrolou vláda? A druhá otázka, koľko, ako sa podiela EÚ e na spolufinancovaní vašich činností UNHCR. Ďakujem. Thank you. Malin Bjork, please. Malin Bjork, nech sa páči. Thank you very much. Um, I actually have very many questions on this, this topic. And... Ďakujem, ja mám veľmi veľa otázok k tejto téme. Ďakujem veľmi pekne UNHCR za prítomnosť. Už od iných kolegov viem, aká je vaša práca ťažká pokiaľ ide o dobrovoľné návraty, návraty ktoré organizuje IOM. Ja viem, že UNHCR nemá prístup ku všetkým týmto e, ľuďom a nemôže urobiť screening, či je tam riziko vrátenia z hraníc. Dobrovoľné návraty a príslušné programy IOM, tam UNHCR nemá prístup k tým istým centram, aby zabezpečili, že sa tam nebude pra e, praktizovať postup refulmon. Ja chcem vedieť, eh, ako zlepšiť situáciu a čo my môžeme preto urobiť. Toto je de facto rizika, že sa uplatní refulmon. No a ďalšia otázka, eh, to sú tie eh, miesta vyloďovania. Čo sa stane s tými ľuďmi potom? Sú presúvaní do záchytných táborov a E, máte, je zabezpečené, že tí ľudia môžu požiadať o azyl, ak chcú. Existuje tzv. protokol o spolupráci, myslím, že takto komisia nazýva a ja by som ho rada videla, ako to vyzerá v tomto protokole, ako sa tam rozdeľujú e, pracovné činnosti v týchto miestach vyloďovania. E, v Libe sme už diskutovali o centrách. To sú v podstate väzenia a Európska únia by nemala takéto väzenia financovať. Ja si myslím, že je to pre nás hamba. Takže ja sa pýtam, kedy sa konečne tieto centra otvoria. No a na záver, veľmi dôležitá vec, správa o porušovaní ľudských práv zo strany líbyskej pohraničnej stráže. Minulý rok 50 ľudí umrelo v dôsledku porušovania ľudských práv na líbyskom pobreží. Ehm, Vyšetruje vaša komisia toto? A aké máte plány v Líbii, v nestabilnom štáte, ktorý nie je právnym štátom, chcete vytvoriť námorné koordinačné centrum pre záchranné činnosti a ja si myslím, že to je absolútne nezodpovedný plán, pretože Líbia nie je štát, ktorý by bol na toto demokraticky a inými spôsobmi vybavený na takúto činnosť. Judith Sargentini. Ďakujem, pán predseda. Veľmi srdečne ďakujem UNHCR. Ďakujeme za to, že sa snažíte týchto utečencov dostať preč z tých záchytných táborov a ja chcem vedieť, ktoré členské štáty slúbili miesta pre tých utečencov, ktorí musia odísť, pretože presunúť ich do Nigeru to nebolo e, reálne definitívne riešenie. Časť e, z nás e, nedáva sľuby a druhá časť štátov robí výcvik líbyskej pobrežnej stráže, aby zabránila ľuďom prekračovať Stredozemné more. Ak nebudeme ale riešiť presídľovanie, tak sa zdá, že budeme len e, nebudeme zachraňovať životy a budeme len ľuďom zabraňovať v odchode. Líbia musí byť najskôr považovaná za bezpečnú krajinu a líbyské prístavy budú musieť byť najskôr považované za bezpečné um, prístavy. Predtým, uh, než sa toto stane, nemôžeme reálne spolupracovať s Líbiou. Prečo spolupracujeme s Líbiou na výcviku pobrežných síl? preto, lebo keď európska loď zachráni ľudí, už ich nemôže vrátiť do Líbia. Preto cvičíme Líbicov. A to len ukazuje, že Líbia jednoducho nie je tým bezpečným prístavom. Inak by sme mohli tých ľudí vrátiť aj my e, do Líbie bez problémov. Na líbyských lodiach bude vždy veľké nebezpečenstvo, pretože e, jednoducho ľudia nikdy toto nebudú akceptovať a neodoberú sa dobrovoľne na palúbu takejto záchradnej lode. To bude viesť e, zasa na takýchto lodiach iba e, k násiliu. A ak nevieme ešte stále, čo sa deje po vylodení, tak potom jednoducho záver je, že nemôžeme s Líbiou spolupracovať a sme veľmi um, pokriteckí, ak uh, nie sme schopní o tomto um, otvorene hovoriť. Bodil Valero, ďakujem. Ja si čítam vašu stratégiu pre risk mitigation a vy v UNHCR zdôrazňujete aj úlohu um, mimovládnych organizácií a ich lodí v záchrannej práci. V piatok som sa stretla e, s mimovládkou, ktorá robí záchranné a vyhľadávacie práce a hovorili mi, že ich práca je kriminalizovaná a oni sú obviňovaní z toho, že priťahujú migrantov a že ich motivujú Eh, na to, aby eh, sa podujali na túto cestu cez Stredozemné more. O tomto sa veľa hovorilo pred rokom, keď šéf Frontexu sa vyjadril takisto v podobnom zmysle. A ja by som chcela vedieť, aká je situácia teraz. Je to naozaj také zlé, ako nám hovoria? Čo sa tam teraz deje? Ďakujem, Bodil. A posledná otázka teraz, pretože nemáme dostatok času, je mi to veľmi ľúto, pretože príde komisárka, bohužiaľ, nie, bohužiaľ, um, že príde komisárka, ale chápete, chápete, čo som chcel povedať. Toto je významná, mimoriadne významná téma. Birgit, naozaj úplne na záver, potom si ešte vypočujeme odpovede. Ďakujem, pán predseda, zostročním to. Nepochybujem o tom, že tí ľudia, o ktorých, ktorých my nazývame líbyskou vládou, sa snažia zo všetkých síl, ale keď sa pozrieme na katastrofálnu situáciu utečencov a migrantov, ale keď sa pozrieme aj na líbyských občanov samotných, tak ja nechápem, ako to takéto niečo môžu organizovať. A pokiaľ ide o líbyskú pobrežnú stráž, nie sú dobre vycvičení, nie sú dobre vybavení. Ale ja sa pýtam, kde sú členské štáty, aby ich skutočne podporili? A po druhé, chápeme, že migranti, ktorí utekajú, sa nechcú vrátiť do Líbie, čiže nechcú nastúpiť na líbysky, na loď, Takže riešením by mohlo byť jednoducho zobrať tých ľudí preč z Líbie. Ak som správne pochopila čísla, je tam asi 500 tisíc ľudí, ale iba v úvodzovkách 40 tisíc, ktorí môžu splňať podmienky na azyl, respektíve medzinárodnú ochranu. A ja musím povedať, že sa hambím za to, že členské štáty nedávajú sľuby pre týchto ľudí, pretože na našom kontinente žije vyše 500 miliónov občanov. 40 tisíc ľudí to predsa nemôže byť taký problém. Financovať tábory v Líbii teda nie je riešenie. Ja chcem vidieť iné riešenia a chcem vedieť od UNHCR, aj od komisie, aj od ESVČ, čo sa skutočne deje a čo môže v tejto situácii pomôcť. Ďakujem. Libe vyslala delegáciu cez Tunisko. My sme sa tam stretli z UNHCR aj so zastupcami pobrežnej stráže. Hanna, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Chcem povedať, to, čo povedali predrečníci, e, sa nezhoduje na 100%. Na jednej strane tu zaznieva, že je potrebných viac miest na to, aby sme ľudí dostali z Nigeru, aby sa tam nehromadili, nekumulovali. Pán Mortu povedal, že akreditácie sa musia urýchliť aby sa dali využívať ponuky. Ako sa to teda dá lepšie koordinovať? Možno by komisia alebo niekto iný mohol povedať, ako sa to rozhodne. Iné národnosti už nechodia cez Stredozemné more. Na to asi ešte existujú dôvody už áno, mohli sme to rozoberať viac do hĺbky, ale nemáme na viac možnosť. Takže najskôr odpovie UNHCR veľmi v stručnosti. A ešte raz uh, chcem vyjadriť podporu. Ďakujem. Ja odpoviem na otázky, ktoré boli položené UNHCR. Pýtali ste sa na 5000 jednotlivcov, ktorí sú v záchytných táboroch a koľko je ich v táboroch, ktoré nie sú pod kontrolou vlády. Už na toto UNHCR nemá odpoveď, pretože zachytné tábory, ktoré nie sú pod kontrolou orgánov, tam nemáme prístup, nie sú nám známe. E, keď bol prípad Sabrata, vtedy sme získali prístup k informáciám. 18 tisíc e, jednotlivcov bolo zadržiavaných v záchytných centrách. UNHCR a IOM majú prístup ale iba k oficiálnym um, záchytným táborom, nie k tým tzv. podzemným, ale vieme, že takéto tábory existujú. Koľko ich je, to neviem. Kde sa nachádzajú? Neviem, nemám informácie, ale ak dostaneme informácie, tak ich postupíme okamžite vláde, aby tam zástupcovia vlády mohli ísť a overiť si veci. Pokiaľ ide o činnosti, ktoré financuje EÚ, EÚ financuje takmer celú prácu a tie intervencie, ktoré UNHC robí v Líbii, či už hovoríme o mechanizme evakuácie alebo o transporte, um, o budovaní um, prístrešia a ta- vzdelávaní a tak ďalej. My máme asi 13 miliónov eur z Trastového fondu EÚ pre Afriku, ktoré uh, dávame na Líbiu, iba na Líbiu a takisto sa očakáva, že ďalšie peniaze 5 až 6 miliónov eur ešte príde a tie dostaneme od DG Eco a strastových fondov. A takisto, pokiaľ ide o núdzové tranzitné centrum, ktoré schválili líbyské orgány, bude sa rehabilitovať vďaka peniazom z Európskej únie. Ďalšia otázka. Ehm, aké národnosti, ich limitovanie a prístup a refulmont keď UNHCR požiadali, aby sme e, vstúpili do krajiny po somalskej kríze v 90. rokoch. E, bolo to trochu podobné, ale líbyská spoločnosť nie je tak pozitívne naladená. Nemá taký pozitívny postoj k azylu. Je to naviazané na lokálnu integráciu a toto líbyská vláda odmieta striktne. Uh, Tradične my máme prístup k niektorým štátnym príslušnostiam, s ktorými sme pracovali a presídľovali sme ich. Keď som spomenula tieto uh, národnosti, eh, väčšinou v minulosti to boli Arabi, tí sú veľmi vítaní, palestínčania, iračania, sírčania. Tí sú tradične vítaní, lebo je tam pocit bratstva a pokiaľ ide o africké národnosti, tam sa očakávalo, že sa nájde riešenie mimo krajiny. A medzinárodné spoločenstvo ale žiada, aby všetky ostatné národnosti získali takisto prístup. Ďalšia otázka, čo, ako je to s vyloďovaním? Čo sa deje po ňom? My máme prístup k 12 miestam vyloďovania. Niektoré koordinujeme s IOM a Ľudia sú posielaní do záchytných táborov, kde my prídeme a zaregistrujeme ich tam. Odoberieme biologické e, údaje a potom idú do CDEC, e to sú komunitné centra, ktoré prevádzkuje UNHCR. Vláda sa rozhodla, že musíme evakuovať a preto ľudí, títo ľudia sú identifikovaní a sú zaradení na zoznam pre evakuačný mechanizmus. No a posledná otázka, ktoré členské štáty slúbili um, miesta pre nigerské prípady, Francúzsko, už o, zrealizovalo dve-tri misie, aby viedli rozhovory, potom Švajčiarsko, potom máme ďalšie štáty, ktoré dávajú sľuby Taliansko, Norsko, Švedsko a Malta a ďalšie štáty mimo EÚ. Ale problémom je, že, tu, že nevieme, kedy sa urobia bezpečnostné previerky a rozhovory, to je veľmi zdlhavé. Zatiaľ iba 25 jednotlivcov fyzicky opustilo Niger a išlo do Francúzska. Dúfam, že je to dostatočná odpoveď. Ďakujem. Pani Jourová, musíme sa ospravedlniť za to, že sme prekročili pred vyhradený čas. Toto je veľmi citlivá téma. A mm, poslanci naozaj sa chcú zúčastniť na tejto diskusii. Pán Pike, pán Mordiu, my sa vám ospravedlňujeme. Prosím, skúste sa snažiť, skúste, skúste trošku zostručniť e, váš príspevok. Veľmi stručne, celkové čísla, to sa nedá presne povedať. AVM získalo, vydal vlastnú správu z minulého mesiaca a tej dostali k záveru, že tam je asi 750 tisíc migrantov momentálne v Limy, To je nárast porovnaný s predchádzajúcimi odhadmi. Jednoducho sa zmenila metodika e, analýzy, ale chcel by som povedať, že nie všetci títo ľudia chcú ísť do EÚ, mnohí z nich cestovali, pretože chcú pracovať v Líbii a e, uviazli v zložitých podmienkach čo sa týka záväzkov na presídlenie, objasnenie zo strany EÚ máme 40 tisíc celkových záväzkov. E, stredo, stredozmorská a východostredomorská cesta. Je tam musím 14 e, štátov a príslušníkov štátov a 7 tisíc záväzkov z členských štátov. Z týchto konkrétne 425 sú záväzky na podporu presne toho, čo robí UNHCR, ten mechanizmus núdzového presídlovania. Taliansko, Švedsko, Francúzsko sa zaviazali, ale sú to aj iné záväzky, ktoré nie sú naviazané zemepisne. Asi e, 100 1300, takže tie EU záväzky v podstate môžeme zosúľadiť s tými číslami, ktoré má UNHCR aj v Nigerii a podporiť to do budúcna. Čo sa dá spraviť dnes? No aktuálne, momentálne prebieha zasadnutie tzv. kľúčovej skupiny UNHCR pre presídlenie zo stredomorskej trasy. Vedie sa to vo Francúzsku, v Paríži a zvažuje sa tam presne to, čo sa dá spraviť spoločne v rámci UNHCR, popri UNHCR, ale aj zo strany EU členských štátov, aby sme urýchlili presidlovanie z Nigeru a aby to bolo úspešné. A pán komisár s viacerými ministrami vnútra pôjde do Niami 16. marca, pokiaľ viem. Je to súčasť v podstate tej angažovanosti. Ďakujem za objasnenie ohľadom financovania kolegom z UNHCR, pretože je veľmi dôležité zdôrazniť to, že EÚ sa snaží pristúpať k tomu holisticky. Uvediem príklad. Minulý týždeň sme prijali návrh asi 115 milión eur cez rôzne možnosti z Vereneckého fondu sú určené na ochranu utečencov a migrantov a veľká väčšina týchto peňazí e, pôjde UNHCR a IOM. A čo sa týka pobrežnej stráže, jeden z ďalších dôvodov, pre ktorých si myslím, že je veľmi dôležité vyškoliť e, pobrežnú stráž v Líbii, je to, že k územných vodách Líbie dochádza k mnohým haváriám, čiže my sme nemali pobrežnú stráž, ktorá vedela robiť záchranné aktivity pred pol druhá rokom, nemali žiadne pravidla, plavidla. My sme s pomocou Talianska, e, sme tie plavidla, ktoré boli v Taliansku, sme vrátili do Líbie asi 100 251 eh, príslušníkov pobrežnej stráže, ktorých školíme a chceme zabezpečiť to, aby tí ľudia, ktorí možno pochybňujú eh, eh, ich situáciu, alebo ktorej situácia nie je jasná, nedostanú EU odbornú prípravu. Takisto sú tu kolegové zahraničí, ktorí dohľadajú nad týmito operáciami, ale nie do tom žiadnych pochybností. Ide o záchranu životov a ľudia sú zachraňovaní E, z e, lodí, ktoré by sa ináč prevratili na mori a ľudia by umreli. Je to veľmi ťažké, je to ťažké, to uznávam. To isté sa týka aj tzv. E, záchytných centier. Samozrejme, nechceme podporovať záchytné centrá, ale chceme využiť obmedzené financovanie, ktoré máme, aby AOM mohlo dostať ľudí von z týchto záchytných centier, aby im zabezpečilo núdzovú zdravotnú pomoc, potraviny, vodu Alternatíva je buď toto, alebo nič. Nie je to jednoduché riešenie, ale takéto rozhodnutie bolo prijaté a opäť ja si myslím, že ide o záchranu životov. Samozrejme s politickým cieľom toho, že takéto centrá by mali byť uzavreté a premenené na otvorenejšie príjmacie centra a to by malo byť našim cieľom našich politík, aby ľudia nemali potrebu riskovať svoj vlastný život na ostrovu Zemnom mori, aby sme mali do, program dobrovoľných návratov do domovských krajín. Taký program, ktorý bude fungovať, bude efektívny. A to asi všetko z mojej strany. To boli asi tie hlavné body, na ktoré som chcel upozorniť. Ďakujem pekne. Je to ťažké, pretože aj pani komisárka čaká, ľudia prichádzajú na rozhovory s pani komisárkou. Situácia naozaj ťažká. Ehm, chcela by som, aby aj zahraničná služba mala dve minúty na vyjadrenie. Pán Pike, nech sa páči, ale naozaj vás poprosím len dve minútku, pretože sme pod časovým tlakom. Áno, ja chápem, pán predseda. Ehm, čo sa týka financovania zachytných centier, chcem len podporiť to, čo povedal pán Moniu. EU nefinancuje fungovanie záchytných centier. Vysoká predstaviteľka sa aj veľmi jednoznačne vyjadrila, že chce, aby tieto centra boli uzavreté, prestali fungovať a podporu, ktorú poskytujeme v Líbii, tá ide cez medzinárodné organizácie a je zameraná na zlepšenie podmienok ľudí, ktorí sú v zachytných centrách a nie na financovanie prevádzky týchto centier ako takých. Ďalšia otázka sa týkala toho, či vyšetrujeme porušovanie základných ľudských práv. Áno, e, vyšetrujeme, zistujeme, dotazujeme, e, žiadame orgány, aby vyšetrili, keď máme podozrenia z prípadov. Vysoká predstaviteľka napísala viacerým členom Európskeho parlamentu, E, v konkrétnom prípade pravidla mimovládne, pravidla mimovládne organizácie z roku 2017. Dúfam, že ste dostali odpoveď. Bol to jasný príklad toho, ako postupujeme v takýchto situáciách. A na záver ešte, či členské štáty dávajú podporu. Áno, podporujú nás vo veľkom. Ako príklady môžem uviesť Sofia operáciu v Strauzemnom mori, 9 členských štátov vyhradilo prostriedky na samotnú misiu, nielen technické prostriedky, ale aj e, ľudí. Takisto je tu ďalšia misia, ktorá je vo veľkej miere zabezpečená e, pracovníkmi členských štátov, ktorí sú vyslaní na túto misiu. A Taliansko bolo veľmi proaktívne a podporujúce e, v otázke riešenia E, situácie nelegálnych migrantov. E, Áno, samozrejme, e, dostanete odpovede a to vyvoláva ďalšie otázky, je to jasné, ale to naozaj palčivá otázka, naozaj len 30 sekúnd a potom to už uzavriem. Ďakujem pekne, pán predseda. Neexistuje momentálne európske presídlenie. UNHCR má zoznam členských štátov, ktoré vyjadrili svoje záväzky. Potom sme dostali odpoveď Európskej komisie, v ktorej sa hovorí, že je tu 40 tisíc e, v podstate záväzkov, z ktorých 3425 priamo pre Niger, ale Európska únia alebo komisia ako taká nezabezpečuje presídlenie momentálne. Čiže ak to nebolo povedané, ak e, je potrebné sa to povedať a musí niekto reagovať a povedať, že toto sú len naše sny, ale tie čísla jednoducho sú faktami. Poprosím vás, aby komisia zareagovala na toto. Pani Jorová ma asi zabije za chvíľku. A čo sa týka, viete, líbe, keď poviete 15 minút, to je hodina. E, a nepatrí sa to naozaj viac ako 15 minút nechať pani komisárku čakať. Tak ja neviem, či komisia sa im chceš odpovedať, nech sa páči. E, pani Jorovra prikyvuje, takže zodpoviem. Áno, ja si myslím, že k presídlovaniu dochádza a financuje to rozpočet EÚ. Presídlili sme asi 26 tisíc ľudí za posledné dva roky a veľmi konkrétne uh, kolegovia z UNHCR to presne povedali. 312 ľudí bolo presídlených len pred niekoľkými mesiacmi priamo z Libie do Talianska. Každá z týchto osôb, to bolo, to presídlenie bolo zabezpečené. Osobami máme 10 tisíc eur na presídlenú osobu. Ľudia, ktorí boli presídlené z Nigeru do Francúzska, takisto to bolo financované EÚ. Takisto sú podľa mňa dvaja ľudia presídlení z Libie do UNHCR, toho núdzového centra presídlenia v Rumunsku. Čiže tu boli takéto záväzky v rámci EÚ koordinovanej aktivity. Je to financované z EÚ a dnešné stretnutie v Paríži nám dúfam umožní urýchliť tento proces a zabezpečiť presídlenie oveľa väčšieho počtu ľudí. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým a pani predsedničky magrebskej delegácie, pretože je tady priamo do Libia. Chcem sa poďakovať výboru AFED Mm, pretože to holistický prístup spolupracujeme s vašim výborom. Takisto chcem poďakovať kolegom z Libe za diskusiu. Ďakujem poďakovať komisii EAS, ďakujem vám všetkým. A ďakujem aj za to, že sme sa pokusili to spraviť čo najrychlejšie. A ešte raz sa ospravedlňujem pani Jourovej a poprosím ju, aby Mm, teda e, predstúpila. Máme malo času, takže vynechám úvod. E, tí, ktorí prichádzate, odchádzate, poprosím vás potichu a pani Jorovej dám slovo, aby hneď sme mohli uviezť bod 4.3. To štrukturovaný dialog s pani komisárkou Jorovou e, komisárkou pre spravodlivosť, ochranu spotrebiteľov a rodovú rovnosť. Prichádza medzi nás a pritom vysvetlím, že sa jedná o implementáciu Poprosím vás, pousadujte sa potichu. Ďakujem. Takže jedná sa o implementáciu pracovného programu na 2017 a priority na 2018. Vypočujeme si pani komisárku. Je tu množstvo. Stá sa, že ľudia sa rozprávajú medzi sebou, ale však je dobre. Ďakujem. Poprosím o pozornosť. Takže je tu celá škala otázok mnohé, mnohé témy, o ktorých potrebujeme diskutovať a zároveň sa tu vedú priority na roky 2018, ako aj implementácia pracovného programu za rok 2017 a potom otvorím diskusiu. Takže ešte raz sa ospravedlňujem za ten neskorý začiatok, pani Jorová, a nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci, ďakujem za príležitosť pokračovať v dialogu s vami nie je potrebné sa ospravedlňovať, pretože tá téma, o ktorej ste hovorili doteraz, je veľmi dôležitá a ja chápem, že je potrebné diskusie dotiahnuť do konca. Ale vráťme sa k našej téme. Za posledný rok sa ukázalo, že sa dá dosiahnuť veľa, ak úzko spolupracujeme a ja by som sa vám chcela poďakovať za vynikajúcu spoluprácu, spoluprácu s členmi tohto výboru a Viete, že sme mali viacero spisov, ktoré budú mať dopad na každodenný život európskych občanov. E, dovolte na úvod e, pohovoriť o tom, čo sme dosiahli za rok 2017, o aktuálnych trialogoch. Ak sa obzrieme za tým, čo sme dosiahli minulý rok, e, Úrad Európskej prokuratúry, EPPO, skrátenie, EPPO bol tu v podstate prelom v rokovaniach. E, musíme teraz spraviť všetko preto, aby e, úrad Európskej prokuratúry bol sfunkčnený a aby sme prilákali aj tie členské štáty, ktoré sa momentálne nezúčastňujú tohto projektu. Veľmi ma teší to, že Holandsko sa rozhodlo vstúpiť do projektu EPO a dúfam, že to povzbudí aj ostatných, aby sa tiež pridali momentálne. Vrátanie Holandska je na 21 členských štátov štátov, ktoré sa podielajú na EPO a ja budem investovať energiu a čas do toho, aby som presvedčila aj ostatných, aby vstúpili, aby boli takisto zakladateľmi EPO. Ďalší pozitívny výsledok to sú rokovania o revízii štvrtej smenice o boja proti praniu špinavých peňazí, kde váš politický tlak jednoznačne pomohol, za čo sa chcem poďakovať. Spolieham sa na vašu podporu v tom, že sa nám úspešne podali ukončiť tieto spisy, ktoré e, momentálne skúmajú e, spolu zákonodáci. E, príkaz na zmrazenie a zabavenie, ECRIS o štátnych príslušníkoch, ako aj revízia nariadenia 25 z roku 2001 o ochrane osôb v otázke spracovania osobných údajov zo strany inštitúcií a orgánov EÚ. A zároveň je tu nariadenie o Eurojuste. Ja osobne sa zapojím do dotiahnutia týchto spisov dokonca. Začnem tým, že už zajtra sa zúčastním prvého trialógu na tému ECRIS. A teraz dovolte podeliť sa s vami o názory a povedať vám, aká je aktuálna situácia v oblasti nariadení a uplatňovania nariadenia o všeobecnej, všeobecného nariadenia o ochrane údajov. E, sú tu dôležité milníky. 25. mája samozrejme hovorím o nadobudnutia účinnosti uplatňovania tzv. GDPR, oznámení komisie z 24. januára 2018 inventarizujeme dosiahnutý pokrok e, potrebný pre efektívne uplatňovanie GDPR a zistíme, čo je potrebné ešte spraviť zo strany všetkých aktérov, či sú to členské štáty, orgány na ochranu osobných údajov, či všetci zainteresovaní. Všetci musia byť pripravení k 25. maju tohto roka. Komisia sa zapája a chce zabezpečiť jednotné uplatňovanie všetkých pravidiel, pretože to zásadným spôsobom zmení pravidlá hry v porovnaní s aktuálnou situáciou, kedy máme 28 vnútroštátnych uplatňovaní e, doteraz a musíme zabezpečiť to, aby jednoducho sa uplatňoval princíp jeden kontinent, jedno právo. Vydali sme usmernenia zamerané pre všetkým na malé a stredné podniky a súkromné osoby s cieľom zvýšiť osvetu a pomôcť im pochopiť, aké pravidla sa budú uplatňovať od mája 2018. Následne budeme robiť osvetové kampanie, tak aby občania poznali svoje nové práva a vedeli, ako ich uplatňovať. Vítame zapojenie Európskeho parlamentu a hlavných aktérov Európskeho parlamentu, e, predovšetkým s cieľom osvety a informovanosti na úrovni členských štátov. GDPR je stále častejším modelom, ku ktorému vzhliada celý svet a mnohé štáty sa snažia ho napodobniť. Je tu veľký záujem rôznych štátov na získanie rozhodnutia o primeranosti a adekvátnosti a momentálne rokujeme s Japans- Japonskom a Koreou a to sú naše prioritné e, témy. Čo sa týka Japonska, dohodli sme sa na tzv. cestnej mape, aby sme riešili rozdiely medzi našimi právnymi systémami, vrátanie doplňujúcich pravidel, ktoré pomôžu prekonať medzery aktuálne diskusie s japonskou stranou, sa týkajú obsahu a technických podobností hľadaných riešení. Našim cieľom je naďalej prijať návrh rozhodnutia v nadchádzajúcich mesiacoch a potom prebehne riadny postup posúdenia adekvátnosti, primeranosti. Budeme parlament informovať e, mnohými cestami vrátane technických briefingov. Čo sa týka Korei, tu zintenzifikujeme bilaterálny technický dialog na tému adekvátnosti, ale hodnotenie korejskej legislatíve ešte len prebieha v závislosti od dosiahnutého pokroku. By sme chceli uzavrieť tieto diskusie takisto ešte tohto roku. Podobne ako v prípade Japonska, aj Koreu vnímame ako strategického partnera, ako príklad, vzor pre celý región, čo sa týka ochrany osobných údajov. Náš balík ochrany osobných údajov má za cieľ prispôsobiť pravidlá technologickému vývoju. Zároveň potrebujeme toto spraviť aj v oblasti trestného práva a preto komisia čoskoro príjme návrh o cezhraničnom prístupe k elektronickým dôkazom. Stále viac vyšetrovaní sa týka elektronických dôkazov v nejakej podobe, či už ja na prípady terorizmu, pornografie s deťmi, obchodovania s ľuďmi, únosy osôb. A mnohé z týchto si vyžadujú okamžitý prístup k dôkazom a aktuálny rámec nie je dostatočne rýchly pre cezhraničný prístup k elektronickým dôkazom. Niektoré členské krajiny tento problém chcú riešiť osamotele, avšak potrebujeme komplexný a solidný prístup EÚ, taký, ktorý umožní e, úradom žiadacie dôkazy od poskytovateľa služieb v inej členskej krajine, berúc do úvahy princíp proporčnosti a zachovávajúc príslušné zábezpeky v súlade s pravidlami e, ochrane údajov v EÚ a rešpektovajúc e, základné práva. E, ako náhle komisia príjme návrh, rada ho budem s vami diskutovať. Chcem vás požiadať o podporu, aby sa včas prijala dohoda pred európskymi voľbami. Súčasne moje služby a bude, ja budeme pozorne sledovať vývoj v USA Osobitne, pokiaľ ide o nedávno uvernený rejnený príslušný zákon, vyjasňujúci e, cezhraničné použitie údajov. Súčasne prípad Microsoft. O dva týždne pôjdem do USA, budem to diskutovať s vládou, s USA, priemyslom a občianskou spoločnosťou. Teším sa, ako s vami, ako partnermi budem spoločne hľadať riešenie, ktoré umožní prístup elektronickým dôkazom za plného rešpektovania medzinárodných záväzkov a práva. Takisto zamýšľam trvať na potrebe e, e, rešpektovania všetkých záväzkov zo strany e, USA v rámci Privacy Shieldu a tiež pokiaľ ide o jeho revidovanie, hoď sa i dosiahol určitý pokrok, je, sú tu i ďalšie kroky, ktoré USA musí podniknúť. Určite si ich dobre uvedomujete. Môj e, tón voči americkým partnerom bude tentokrát veľmi tvrdý. Teraz ďalšie iniciatívy komisie. E, jedna, ktorá e, už bola predložená, už tak chcem vám pripomenúť odporúčanie o e, nelegálnom obsahu uverejnené minulý týždeň Odporúčanie komplexne pristupuje k všetkým typom nelegálneho obsahu, súčasne uznávajúc ich osobitný charakter a identifikujúc rôzne, rôzne typy riešení. Je tu blok zábezpek, transparentnosť pre, pre občanov, aby sa videlo, ako pristupujú spoločnosti k takémuto obsahu a tiež, aby mohli i občania zasielať oznámenia ak e, sa domnievajú, že e, ich obsah, ktorý sa odstránil, bol legálny. Komisia chce dosiahnuť dobrú rovnováhu medzi dobrými opatreniami voči nelegálnemu obsahu a tiež e, teroristický obsah, ktorý by sa mal sledovať a tiež, aby sa rešpektovala sloboda online. Je tiež dôležité zdôrazniť, že text plne zohľadňuje skutočnosť, že e, sebaregulačné e, opatrenia ukázali výsledky takisto k pravidlám e, postupu pri nenávisným prejavom. Rada by som tiež povedala zo pár slov o, o takej zastrešujúcej téme, ktorá je ústredná pre vašu prácu, teda právnemu štátu. Vy ste podrobne diskutovali s pánom Timmermansom, alebo budete diskutovať budúci týždeň. V pracovnom programe na rok 2018 komisia zahrňala novú iniciatívu na posilnenie vymáhania právneho štátu v EÚ. Avizovanie o tomto e, postupe ukazuje našu odhodlanosť posilniť právny štát a podporovať naše spoločné európske hodnoty vo všetkých členských krajinách. Tento návrh sa plánuje na jeseň a vyvodí závery zo skúseností minulých rokov. Takisto zohľadní prácu Európskeho parlamentu, vrátane uznesenia prijatého 25. októbra 2016 a to bude súčasťou úvah. Komisia tiež posudzuje spolu s rakúským predsedníctvom prípravu konferencie o systéme súdnictva v druhej, treti, v štvrtej časti roka 2018. Záverom svojich úvah by som rada pohovorila o nevyhnutnej potrebe pozornejšie sledovať e, situáciu menšín v EÚ. Hoc aj tu nie je všeobecná ten, e, kompetencia EÚ voči menšinám, komisia pozorne sleduje to, či členské krajiny rešpektujú všetky príslušné právne akty, osobitne smernicu o e, rasovej rovnosti a rámcové rozhodnutie o boji proti xenofóbii a rasizmu. Pomáhame tiež členským krajinách rôznymi formami pri ich implementácii. Konkrétny prípad krokov komisie je postup o porušení zákonov e, iniciovaný voči e, viacerým členským krajinám, keď došlo k diskriminácii rómskych detí vo vzdelávacom systéme. Ide o evaluácia Európskeho programu pre integráciu e, rómskych menšín. Ide o dosiahnuté výsledky, ale i výzvy. Táto evaluácia tiež bude súčasťou úvah o možných smerovaniach krokov EÚ v období po 2020. Takisto budeme naďalej spolupracovať, aby sme pomohli rovnosti osôb LGBTI. Druhá správa o e, akciách a krokoch pre e, občanov LGBTI ukazujú, že väčšina krokov sa úspešne implementovala. Napriek tomu príslušné údaje bohužiaľ avizujú, že diskriminácia založená na sexuálnej orientácii či rodovej identite naďalej výrazne prevláda. Preto sa veľmi teším, že sme poskytli 17 projektom EÚ granty v rámci programu e, Európskeho občianstva s cieľom podporovať e, rovnosť, podporovať aktivistov v teréne, ktorí to najviac potrebujú. Teším sa na vaše názory v tejto veci i v ďalších e, témach, ktoré vás zaujímajú a chcem vám ešte raz poďakovať za vašu veľmi hodnotnú prácu a našu e, úzku spoluprácu v oblasti spravodlivosti a občianských slobod. Ďakujem. Ďakujeme ti tiež, Viera, za tvoju prácu. Kým prejdem ku koordinátorom, rád by som uh, spomenul tému, ktorú asi nespomeniete, pokiaľ ide o digitálne dôkazy. Sú tu obavy, ktoré sa vynárajú. Prvá téma samozrejme je otázka, či je tu nejaký sklz, prečo, akej povahy je tento sklz. Sú tu už e, e, obavy, aká to bude právny e, základ, či to bude 82, teda spolupráca v oblasti e, justičných záležitostí. Mnoho veľké problémy by nastali, keby to bolo v oblasti e, vnútorného trhu 1.1.4 zmluv. To sú obavy, ktoré zaznievajú. Takže ak by ste mohli pohovoriť i o tom, a tiež kedy návrh e, vlastne bude predložený. Takže prejdem hneď k koordinátorom. Prvá je pani Mecola. Ďakujeme, pani komisárka, že ste prišli i za vašu výbornú prácu. Vieme, že tu veľa dôležitých tém, a ktoré treba riešiť v oblasti e, vnútorných záležitostí a spravodlivosti. Ale na tomto, v tomto dôležitom okamžiku asi nie je niečo naliehavejšie, než potreba zabezpečiť, že demokracia, právny štát a základné práva sa dodržujú vo všetkých členských krajinách EÚ. Keď ste v oktobri e, vo Fínsku mali prejav, tak ste zdôraznili, že toto je ten správny moment na posilnenie mechanizmov právneho štátu. V tom ste mali pravdu. Odvtedy sa situácia ešte zhoršila. Na Malte, e, teraz na Slovensku boli e, zavraždení novinári, boli to útoky na média, na slobodu prejavu a my vieme, že novinári sú e, vraždení len keď to umožnia slabiny inštitúcií. V určitých krajinách situácia tak zhoršila, že hoc aj niektoré assessment regarding the impact of this pokiaľ ide o e, dopad opätovného schválenia legálnosti Privacy Shield, e, to je dôležité vyhodnotiť, ak PNR aký je dopad na EUPNR e, v dôsledku dohody s Kanadou a koľko do toho komisia investovala. A pokiaľ ide o GDPR, posledná otázka, vidím v členských štátoch e, veľa medzier pri implementácii GDPR a preto ja sa pýtam, e, či komisia je ochotná e, robiť aj konanie o porušení zmluvy. But on this GDPR point, there's also the issue of you know, individual small business. No, no.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 a snažia sa zmeniť ústavu krajiny. Takmer milión občanov v Rumunsku mm, sa snažili o zmenu a teraz politici mm, vyvíjajú tlak na rumunskú vládu a chcú zastaviť referendum. By sa toto referendum neumožnilo, ja by som sa chcel spýtať, nielen pokiaľ ide o toto konkrétne referendum, pretože komisia sa v tom nemôže angažovať, ale pokiaľ ide o priamu demokraciu ako takú. O tieto otázky, teda napríklad možnosť našich obyvateľov nejakým spôsobom požiadať o takéto referendá, vyjadriť sa v tomto ohľade. A druhá otázka sa týka základných práv. Vzťahy komisie, pokiaľ ide o výchovné práva rodičov v základnej charte v článku 14, je to jedno zo základných práv. Prebiehali e, referenda v Chorvátsku, na Slovensku, v Slovensku. Máme e, litovský zákon. Pani komisárka sa zmienila o určitých očakávaniach, pokiaľ ide o požiadavky LGBTI komunít a mňa zaujíma vaše stanovisko, pokiaľ ide o očakávania rodičov. Že totiž výchova v školách bude založená na etike monogamných rodín. Vieme, že, že mnoho ľudí v tom prípade, v tom priamom hlasovaní takto zvolilo že vôbec museli žiadať o také referendum, asi sa nenasčúvalo dostatočne. Ide o požiadavky e, jednotlivých menšín, teraz Sofie za Alde. Je tu čoraz viac krajín, kde si ľudia uvedomujú, že nie je e, vecou vlád, koho máte radi, koho si zoberiete a s kým máte deti. Nebudem opakovať otázky, ktoré tu predložili E, pani Sipel, pani Mecova k odseku 702 PNR, e, pakt DRF a tiež osobitná otázka, ktorú som vám e, adresovala písomne, pokiaľ ide o návrh vlády e, e, Spojených štátov, kde budú prepojené všetky databázy a tie budú obsahovať údaje európskych občanov, to bude v rozpore s tým, čo bolo dohodnuté vo všetkých tých dohodách z USA. Tie samé o sebe e, nie sú úplne pevné v kramflekoch, ako sa hovorí. Počula som, že chcete byť veľmi tvrdý z USA. To je veľmi dobrá správa, pretože e, sme neboli dostatočne tvrdí v posledných 15 rokoch v tejto o, o problematike Druhá otázka, a to som už spomenula viackrát, e, ten e, fond pre právne spory, to je v rozpočte e, parlament to zakotvil. A aká je situácia, je moja otázka, pokiaľ ide o implementáciu. Mám dojem, že vaše služby nemajú veľký, veľkú sympatiu pre tento fond a chcú ho oslaviť. A potom jedna poznámka, ktorá nesúvisí s politikami Európskej komisie ide o vieryhodnosť e, Európskej komisie, pokiaľ ide o e, toho, kto má strážiť zmluvy v oblasti demokracie, právneho štátu. Mnohí európsky občania e, sú naozaj veľmi rozhorčení nad vymenovaním generálneho tajomníka komisie. To potvrdilo e, kolegium komisárov Pán Zelmajer má plány nielen pre vlastnú budúcnosť, ale pre právnu službu Európskej komisie. Dostávam e-maily od občanov, ktorí hovoria, ako môžem dôverovať e, do projektu, projektu EÚ, ak e, najmocnejšia inštitúcia náprave, tak takto, rada by som pochopila, aký môžeme byť vierohodní, ak komisia, nielen ako správny orgán, ale aj ako politické kolegium komisárov, túto nomináciu potvrdila a tiež spôsob, akým sa to udialo, tomu by som rada teda rozumela. Ďakujem. Ďakujem, Cornelia Ernst Lakue. Ja, vielen Dank. Es ist ein großes Repertoire, ähm, was Sie jetzt hier angeboten haben. Ďakujem. Vy ste predložili veľa dôležitých podnetov a keď hovoríme o právnom štáte, ako kolegovia predrečníci, tak musíme si uvedomiť, že EÚ sa dosť oslabuje a rozchádza a USA na druhej strane zavádzajú trestné alebo ochranné clá, protekcionistické clá a my sme na kraji, na pokraji obchodnej vojny, musíme konštatovať. No a kladiem teda otázku, ako sa vôbec dá vo, teraz rokovať o Privacy Shield? Ako sa zmenila situácia? čo vôbec môžeme očakávať. Ja nechcem byť pesimistka a vedieť, vidieť veci príliš čierne, ale tá situácia je naozaj veľmi smutná. No a druhá vec, balík pre ochranu údajov. 25. mája má vstúpiť do platnosti vo všetkých svojich častiach, teda aj elektronické súkromie a e, nariadenie ktoré má platiť pre európske inštitúcie. Teraz sme ale svedkami toho, že, že rada to absolútne blokuje a najradšej by ochranu údajov v niektorých sektoroch e, úplne vynechala. Napríklad e, pri Europole. No a ako to vnímate vy ako komisia? Váš návrh, aby všetky agentúry a orgány aj orgány činné v trestnom konaní, aby boli všetky pokryté európskou ochranou údajov. A váš návrh je teraz jednoducho podkopávaný. Rada ho podkopáva, blokuje legislatívne spisy a tie nemôžu byť včas implementované. Ja sa na to pozerám ako na stratu dôveryhodnosti rady. Je to aj priepasť, veľká priepasť nedôvery medzi radou a parlamentom. Tu ide o hlavnú myšlienku harmonizácia ochrany údajov v oblasti e, trestných konaní a toto sa jednoducho podkopáva. No a hovorili ste o diskriminácii rómskych detí, to je dosť častá téma tu. A povedali ste, že integračná stratégia by mala byť preskúmaná na jeseň. To je v poriadku, ale otázka je, či to postačuje. Je vašim cieľom žiadať prísnejšie opatrenia, pretože diskriminácia Rómov je absolútny škandál a keď to takto bude pokračovať vo všetkých štátoch, tak potom už naozaj neviem. Máte pripravené nejaké záväzné opatrenia? Ehm, pretože doteraz to boli len také opatrenia, ktoré si členské štáty mohli podľa nálady vykonávať. Judith Sargentini. Uh, uh, uh, Ďakujem komisárke za nový návrh LGBTI. Som rada, že Európska komisia podporuje sprievody Gay Pride v členských štátoch. Občianská spoločnosť musí um, bojovať proti zločinom z nenávisti a je potrebné diskutovať verejne o e, manželstvách osôb rovnakého pohľavia. My sme veľmi radi, že vy sa snažíte naozaj presadzovať a pretlačať tieto návrhy. No a tým sa dostávam k ďalšej téme antidiskriminácie, s ktorou zápasíme, a to je horizontálna smernica o rovnom zaobchádzaní. O tom sme nepočuli už od roku 2009. Deje sa niečo na rade? Môžu komisia a parlament urobiť niečo spoločne, preto aby táto smernica sa pohla. A ďalšia smernica o ktorých chcem hovoriť, sú práva obetí. To bolo vyrokované už v roku 2011. V roku 2012 eh, to bolo schválené a členské štáty to už mali implementovať a zatiaľ sa tak nestalo. Zvažujete, že mm, začnete konania o porušení zmluvy proti členským štátom? No a chceme sa spýtať ešte, Máte nejaký prehľad o tom, ako členské štáty zabezpečujú nediskrimináciu obetí s papiermi a bez papierov? Pretože e, v zákone je zakotvené, že obete bez povolenia na pobyt nesmú byť diskriminované kvôli tomuto faktu. A chcem vedieť, či máte informácie o tom, ako s týmto stojíme. Ďakujeme takisto za prácu na smernici mm, o praní špinavých peňazí. Práca estonského predsedníctva bol obrovský krok, ale napriek tomu veľa členských štátov ešte stále eh, neimplementovalo MOD 4. Vy ste rozoslali listy s výzvami, ale ja sa chcem spýtať, či sme už v ďalšej fáze, pretože toto je nástroj na boj proti zločinu a chceme vedieť, či členské štáty už konečne implementovali. E, mnohé to ešte neurobili, ani Holandsko, môj členský štát. No a posledná vec, viacročný finančný rámec. Chcem vedieť, či komisárka pred, pardon, komisár predloží návrhy na kondicionalitu v novom viacročnom finančnom rámci, teda že európske peniaze budú podmienené fungovaním právneho štátu, pretože veľa európskych peniazí smeruje do štátov, ktoré rešpektujú pravidlá právneho štátu a teraz je na čase, aby sa o tom začalo otvorene hovoriť. Uvidíme z vašej dielne nejaké konkrétne návrhy v tomto zmysle v najbližšej budúcnosti. Anna Maria Koraca Bild, nech sa páči. Ďakujem, pani komisárka, ďakujeme za to, že sa snažíte bojovať proti nelegálnym obsahom na internete. Ehm, s tým súvisí aj ochrana detí na internete a ochrana pred sexuálnym zneužívaním. A to je pre parlament veľmi dôležitá vec. Ehm, podujatie Safe Internet Day je veľmi významné a vy ste sa ho zúčastnili a za to ďakujeme. Je potrebné vyviať tlak na ekonomické sektory, aby stiahovali z internetu materiály, ktoré porušujú zákon a ktoré obsahujú sexuálne zne, e, zneužívanie detí. Minulý týždeň predseda Tajany zahájil pre, e, plenárku tým, že podporil ratifikáciu dohovoru. A ja sa chcem spýtať, v akom stave sa to nachádza pristúpenie EÚ k dohovoru, v akom stave je to na rade. Parlament vyžiadal od komisie, aby sa zúčastnila e, na rokovaniach. Niektoré členské štáty ešte neratifikovali. Bulharské predsedníctvo zmrazilo ratifikáciu a hovorí sa o tom, ako sa má interpretovať rodové násilie a rod v tomto dohovore. A ja vás prosím, urobte niečo s bulharským predsedníctvom, aby sa to dostalo na agendu rady počas e, bulharského predsedníctva ešte. No a pokiaľ ide o nariadenie o e-privacy, trialógy prebiehajú a ja dúfam, že komisia pomôže zabezpečiť, aby sme vytvorili vysoké štandardy ochrany osobných údajov, ale nechceme zároveň podkopávať inovácie. Musíme poskytnúť právnu istotu, súlad s GDPR a potrebujeme legislatívu, ktorá nebude narušovať digitálny jednotný trh. Ďakujem aj za váš oznam o tom, že chcete podporovať eh, nediskrimináciu LGBT osôb. Mne veľmi ľúto, že smernica o nediskriminácii je zmrazená na rade a prosím, čo sa dá robiť? Je, nejaký, je nejaká mm, nádej, že sa to pohne? Ďakujem Kristýn Revoldalom. Ďakujem pani, pán predseda, pani komisárka. Tak ako moja spoluspravodajkyňa a ja, sa chcem vyjadriť k istambulskému dohovoru. Chcem e, sa spýtať, ako to je s ratifikáciou v EÚ. Chcem presné, konkrétne odpovede, najmä pokiaľ ide o túto vec. Čo sa povedalo na uh, rade 26. februára o etickom kódexe? To je veľmi dôležitý bod toho právneho sporu medzi radou a komisiou, čo teda môže spadať do kompetencie EÚ a čo nie. My sme sa obratili na právny odbor Európskeho parlamentu a oni potvrdili, že Európska únia si môže ponechať všeobecnejšiu právomoc ako tá, e, ktorú uvádzajú dnes členské štáty EÚ niektoré členské štáty. Ako povedala pani Koraca Bild, Bulharsko sa prestalo angažovať e, za podpísanie a ratifikáciu vo vlastnom štáte a teraz je Bulharsko predsedníckou ukrajinou a ja sa pýtam, či urobíme pokrok v najbližšom pol roku, pretože toto je veľmi, veľmi dôležitý dohovor. Ďakujem, dúfam, že nám dáte precíznu odpoveď. Thank you. And Cecil Kiengi, please. Cecil nech sa páči. Ďakujem, pani komisárka. Minulý týždeň Európsky parlament prijal správu o situácii základných práv v EÚ za rok 2016 a táto správa hovorí, že v členských štátoch existuje fenomén diskriminácie a bohužiaľ je neustále na vzostupe a vidíme to v mnohých členských štátoch. A pokiaľ ide, e, najmä pokiaľ ide o niektoré kategórie osôb, imigranti, Rómovia, toto tu už zaznelo. E, pokiaľ ide o migrantov, ide najmä o ľudí z Afriky, ktorí sú diskriminovaní, stále to vidíme viac a viac. Napríklad nedávno v Mačeráte v Taliansku došlo k streľbe. E, jedna osoba e, striedala na šesť Afričanov a snažila sa o čo najviac obetí a všetky obete pochádzali z Afriky. A Ďalšia, ďalší prípad e, sa takisto odohral, keď strelec strieľal do davu, kde boli Afričania. A preto musíme mať v každom členskom štáte nejakú stratégiu na riešenie týchto vecí. Potrebujeme koordinátora EÚ pre boj proti afrofóbii. A pokiaľ ide. My žiadame, aby ste menovali takéhoto koordinátora. A takisto musíme riešiť islamofóbiu, nenávisť LGBT osobám a k Rómom. A žiadam, pýtam sa komisárky, či bude sledovať podobný postup ako napríklad pri LGBT aj v prípade afrofóbie. No a potom, pokiaľ ide o Európsky fond eh, pre ľudské práva a demokraciu, eh, neustále sa obmedzuje priestor eh, pre eh, občianskú spoločnosť. Ako to chcete riešiť? Ďakujem. A teraz Anna Het. Ďakujem, pán predseda. Eh, ďakujem, pani komisárka. Ďakujeme za to, že ste vždy k dispozícii, že prichádzate medzi nás a že reagujete na naše otázky. A ja mám otázku ohľadom horizontálnej smernice o rovnosti príležitosti. No a chcem hovoriť takisto o, direkty, o smernici o, um, o obchodovaní s ľudskými bytostiami. Um, obchodovanie s ľudskými bytostiami je na vzostupe všade na svete a mení sa takisto spôsob, akým sa realizuje toto obchodovanie. A komisia predstavila oznámenie o tejto téme a tu parlament nesúhlasí úplne so stratégiou, pretože tá situácia sa neustále mení a menia sa pravidla, podľa ktorých fungujú obchodníci s ľudskými bytostiami. Komisia chce e, Chcem sa spýtať, či komisia chce teraz prepracovať svoju stratégiu, ktorá už nie je úplne aktuálna. Ďakujem. A teraz pani Pani Jaroka, nech sa páči. Ja, pani Jaroka bohužiaľ je v premávke, v zápche, ale chce položiť túto otázku. Čo si myslíte o strategii pre Rómov po roku 2020? Čo sa naučila komisia zo súčasného rámca a aký bol pokrok v oblasti integrácie Rómov a aké kroky chce prijať komisia a ako chcete upgradovať rámec e, pre rok 2020, ako to nedávno žiadalo Európsky parlament vo uznesení. Koľko peňazí sa vynúložilo od roku 2011? Aký je e, stav e, prístupu Západného Balkánu a ako je to s Rómami? Oh, Brigitte, have you got another question just to make it even more unstructured? <laughs> it fits into the structure. I'm so sorry. Ja som zabudla ešte na jednu otázku. Ospravedlňujem sa. Týka sa to nariadenia GDPR. O tomto všeobecnom nariadení sme veľmi veľa diskutovali. Takisto sa robili technické kontroly ehm, právnych obsahov a jazyka. A teraz pár týždňov pred implementáciou rada začne pracovať na korigende. Ja som o takomto niečom nikdy v živote nepočula a chcem vedieť, čo o tom komisia vie a čo s tým chcete robiť. Lebo uh, mňa to naozaj znepokojuje. Um, hovoríte o korigende, ktoré robí rada? Áno. Určite áno. Uh, to je veľmi problematická vec, chceme o tom niečo vedieť. Počuli ste asi milión otázok. Je, je, je ich veľmi veľa, sú veľmi závažné a hlboké. To je všetko ale vaše portfólio, takže ujmite sa toho, ako najlepšie viete. Ďakujem pekne, my vždycky hovoríme, že najbližšie to trošku zúžime, aby sme mohli hovoriť o témach naozaj do detajlov, ale spravím všetko, čo je v mojich silách, aby som zodpovedala všetky otázky. Najprv ste sa pýtali na elektronické dôkazy a právny základ. E, uvediem len predstavu o časovom nastavení. Návrh e, chceme schváliť v apríli 17. apríla, pokiaľ viem. Už to bolo viackrát odložené na neskôr v dôsledku zložitosti a e, nových, citlivých, kontroverzných aspektov, ktoré sme museli riešiť. Pýtali ste sa na právny základ, takže zvažujeme článok 82 súdna spolupráca v trestnoprávnych otázkach E, to je jedna vec. Druhá vec ohľadom elektronických dôkazov. Musíme nájsť rovnováhu medzi na jednej strane potrebou prísť s celoeurópskym nástrojom, ktorý umožní orgánom presadzujúcim právo získať elektronické dôkazy a použiť ich v cezhraničných prípadoch. E, momentálne tomu tak nie je. A Musíme pritom vychádzať z jasne zadefinovaného rozsahu. Už som predtým povedal, že elektronické dôkazy musia splňať požiadavky proporcionality. Takže ešte stále diskutujeme o rozsahu a o e, v podstate prípadoch, v rámci ktorých bude možné použiť európsky príkaz na vydanie dôkazov. To musíme zvážiť a musíme nájsť správnu rovnováhu e, Eh, aj medzi týmto a zárukami pre tie prípady, kedy IT spoločnosti budú požadované orgány presadzujúcim právo a eh, budú existovať určité pochybnosti o zákonnosti takéto požiadavky, čiže musíme eh, návrhnúť takú možnosť, musíme zohľadniť všetky situácie, ktoré môžu v praxi nastať. Takisto musíme trvať na nájsť dobré riešenie pri režimoch, ktoré prekročia hranice EÚ. A už som to spomenula v úvodnom vystúpení, že budem diskutovať s americkými partnermi aj o režime reciprocity a o tom, ako nájsť čo najlepšie riešenie, pretože Ehm, vieme, že v rámci aktuálnych ujednaní mnohé elektronické dôkazy sa môžu transferovať do Spojených štátov a my musíme zabezpečiť to, aby naše orgány presadzujúce právo mali k ním prístup. A ešte stále tu zaznelo, máme teda mnoho otázok, ktoré sa snažíme riešiť, snažíme sa nájsť rovnováhu, tak aby na jednej strane tu požiadavka možnosti lepšieho presadzovania práva. Na druhej strane je tu otázka ochrany os- základných ľudských práv a ochrany súkromia e, občanov. E, reakcia IT. Jedna pripomienka, samozrejme, prokuratúra a súdy požadujú takýto nástroj, ale IT spoločnosti ako také žiadajú väčšiu právnu istotu a jednoznačnejšie, lepšie pravidlá, ktoré im pomôžu mať jasnú predstavu o tom, ako sa správať v určitých situáciách, kedy od nich orgány presadzujúce právo požadujú vydanie elektronických dôkazov. Pracujeme na finalizácii tohto návrhu, tak aby obstál aj vašej, vo vašej kontrole a hlavne obhajobe ľudských práv, ale aby obstala aj v budúcnosti, pretože, ako som už povedala predtým, toto je potrebný a dôležitý zákon v oblasti trestného práva, ale zároveň je to ešte veľa otáznikov a ja dúfam, že to nastavíme správne. Diskutujeme o tom, že je potrebné predložiť pravidlá. Hovorili sme o tom už počas holandského predsedníctva s ministrami spravodlivosti, čo bolo v roku 2016, ak si dobre pamätám. A e, takisto ministerstva spravodlivosti netrpezlivo čakajú, takže po m, početných diskusiách a ťažkej e, práci musím splniť svoj prísľub. Súvis do určitej miery s tým súvisela aj otázka PNR. Pani Cipol sa pýtala, aké dopady má rozhodnutie Európskeho súdneho dvora na vzťahy e, s inými tretími štátmi. Je zrejme, že komisia bude musieť predefinovať svoj globálny prístup k dohodám PNR skôr ako obnovy rokovania. E, momentálne hovoríme o prípade Mexika alebo skôr ako začneme nové rokovania s inými tretími štátmi. A určite viete, že Japonsko chce rokovať s EU o PNR aj vzhľadom na blížiace sa olympijské hry v Japonsku, takže to naozaj palčivá téma. Budeme naďalej vysvetľovať medzinárodným partnerom, Eh, budeme im hovoriť o právnych rámcoch, ako, aké sú možnosti o PNR údajoch, o od tretich štátov na základe rozhodnutia súdneho dvora a musíme kombinovať toto želanie e, s potrebou občanov o väčšiu mieru ochrany osobných údajov a potrebu ich bezpečnosti. Podľa mňa je jasné, že tu budú dopady aj na iné dohody. A e, stanovisko súdu sa týka aj budúcej dohody s Kanadou a do maja 2018 vlastne členské štáty nebudú upravne uplatňovať túto smernicu. Je to otázka právna aj technická, ale myslím si, že je dobré položiť túto, správnu, túto istú otázku aj kolegom zvnútra, pretože to spadá do ich kompetencie. Takže to bolo k otázke na tému PNR. E, takzvaný Privacy Shield opäť ochrana súkromia, americký Privacy Shield. Áno, ja som povedala, že budem tvrdá tentokrát. A myslím si, že som bola tvrdá už minule. Bola som tam v marci a mal som určité pochopenie, že majú problémy, ako sa menila administratíva, ale na mnohých miestach a často som zdôrazňovala to, že Privacy Shield vychádzal, budoval na dôvere a potom na dlhom zozname úloh a záväzkov pre všetkých vrátane komisie, ale predovšetkým e, pre administratívu Spojených štátov. My v našich odporúčaniach aj v odporúčaniach, ktoré vydala pracovná skupina podľa článku 29, tie sú jednoznačné. Tu lehota do Spojených štátov idem s tým, že chcem všetkých relevantné orgány a osoby upozorniť na lehotu Chcem zdôrazniť aj to, že medzi tým Spojené štáty už implementovali niektoré z našich odporúčaní, napríklad odporúčané zlepšenie procesov certifikácie, identifikácie tzv. E, nepravých e, tvrdení, ale musím povedať, že musí byť plne funkčná kancelária ombudsmana. Viete, že toto ujednanie navrhla americká strana. Oni navrhli, že to je ten relevantný orgán, nezávislý orgán v rámci administratívne, americkej administratívy, ktorý bude riešiť sťažnosti Európanov v prípade ich podozrenia na to, že orgány presadzujúce právo získali prístup k údajom v nezákonnom rámci. A my musíme trvať na tom, že potrebujeme, aby e, v podstate tento úrad fungoval plnohodnotne, aby mal plnohodnotne menovaného šéfa. A viem, že to je tvrdá podmienka, pretože e, meno, ľudia boli menovaní do PIKLOP výboru a ďalšie veci. Vieme, že to veľmi zložité veci. Keď som bola v Spojených štátoch, v marci v Lani, tak e, e, jeden človek na vysokej úrovni mi povedal, že Privacy Shield nie je zrovna na popredí agendy, že to nie je priorita americkej administratívy. A ja som povedala, že sa to stane prioritou, ak jasne povieme, že ten systém pozastavíme. Ak nebude fungovať, tak ho pozastavíme. A ja dúfam, že teraz uh, ich americká strana tomu lepšie rozumie. Vždy, keď sa stretávam s zástupcami podnikov, nielen amerických podnikov, ale európskych spoločností, kladie sa stále dôraz na to, že je potrebné mať takéto právne zákonné ujednanie, ale ja musím povedať, že uh, mi dochádza trpezlivosť. Takže teraz tu jasne o tom hovorím a takisto to jasne poviem, aj keď pôjdem do Washingtonu. Ja prídem dobre vybavená, budem mať dobrú právnu analýzu z toho, čo sa udialo so 701. To bola vaša e, e, e, otázka, e, ako to vyzerá s americkou legislatívou. E, budem žiadať koleg- od kolegov dôkladnú analýzu vo svetle toho, čo potrebujeme mať zaručené z americkej strany. Takisto si vypočujem názory amerických e, občianských organizácií, s nimi sa vždy stretám, pretože potrebujem e, mať aj názory tzv. watchdogs, tých, ktorí dohľadajú na fungovanie systému a takisto vypočujem si aj názory podnikateľské obce, ale ja si myslím, že Európska únia teraz musí byť jednoducho tvrdšia a musíme jednoznačne povedať, že sú termíny, ktoré potrebné plniť to isté sa týka Federálneho výboru pre obchodný styk. To je takisto dôležitý záväzok v tejto oblasti. Právny štát. Vrátim sa k otázkam. Áno, musíme posilniť rámec a musíme posilniť ho aj tým, že lepšie zadefinujeme to, čo znamená podľa nás princíp e, právneho štátu, že to je základný princíp demokracie a E, že demokratický štát jednoducho musí staviať, musí budovať na právnom štáte. K môjmu prekvapeniu je veľa ľudí, vrátane ľudí na oficiálnych miestach, ktorí sú presvedčení o tom, že ako náhle vyhráte voľby, tak ste víťazom a beriete všetko. To nie je pravda. Právny štát, predsi právneho štátu jasne hovorí o nezávislosti súdnictva, o vyváženosti moci štáti ako o niečom, čo ho sa nesmú politické sily dotknúť. Samozrejme existujú rôzne systémy v rôznych členských štátoch. Keď diskutujem s ľuďmi v členských štátoch, e, kde viac dohliadame nad právnym štátom, počúvam rovnaké argumenty, že systémy sú rôzne, sú systémy, ktoré, kde neexistujú ústavné tribunály, že sú systémy, kde neexistuje sudcovská rada. Áno, máme 28 jedinečných systémov, ale tieto jedinečné systémy musia vychádzať z toho istého princípu, princípu právneho štátu. A to máme na mysli, keď hovoríme o tom, že prídeme s iniciatívou lepšie zadefinovať nielen to, čo EÚ znamená právny štát, ale aj to, aké by mali byť mechanizmy, aké by mali byť nové systémy práce s údajmi, nové systémy posilneného monitorovania a mnohé ďalšie veci. Ehm, budeme pracovať s myšlienkami a nápadmi, ktoré vychádzajú z vašich uznesení, pretože tam je množstvo dobrých a užitočných nielen myšlienok, ale aj návrhov, ako napredovať a musíme zvýšiť právnu istotu v rámci EÚ. To veľmi úzko súvisí s tým, čo podľa mňa hovorila pani Sagentini ohľadom kondicionality právneho štátu pre budúci viacočný finančný rámec keď som e, prišla s touto myšlienkou, e, vyvolalo, to, veľa, vyvolalo to paniku v mnohých členských štátoch, pretože to bolo vnímané ako palica iba pre niektorých, ako napríklad štáty v e, kohezii. Ale ja hovorím, že to sa má týkať horizontálneho financovania všetkých finančných prostriedkov, ktoré sú distribuované členských štátov. E, bez ohľadu na to, ktorý členský štát sa jedná a že si musíme zadefinovať, ako vnímame princíp právneho štátu, aké sú základné podmienky funkčného právneho štátu a musíme to spojiť alebo popísať to cez funkčný a nezávislý súdny systém a zdravé mechanizmy kontroly a auditu v členskom štáte. Čiže je tu definícia a podrobnejší popis toho, čo všetko znamená právny štát v členskom štáte. Musíme byť veľmi konkrétni, aby sme rozptýlili obavy o tom, že v budúcnosti bude prijímané nejaké arbitrárne rozhodovanie, že sa nám nebude pozdávať jeden členský štát, tak mu budeme krátiť peniaze. Ja by som nikdy nechcela spôsobiť, zapričiniť takúto chybu. Ale musíme spraviť niečo s takýmito kondicionalitami a ja som presvedčená o tom, že by sme mali zabúdať, zabudnúť na mnohé ďalšie kondicionality EU peňazí a mali by sme prísť s jednodušenými pravidlami a mali by sme trvať na tých veľkých veciach, na ktorých naozaj záleží. A ja si myslím, že právny štát je tá veľká vec, na ktorej záleží. A EU financie a vaše otázky, ktoré sa týkajú aj Slovenska. Ak sa dokáže, že peniaze EÚ alebo podvod a korupcia sú na pozadí tejto hroznej tragédie, tak to bude znamenať ďalší e, moment, ktorý podporí to, aby EPO bolo sfunkčené na čas v roku 2020, aby to bol orgán, špecializovaný orgán, ktorý bude riešiť veľké finančné e, prípady a podvody v EÚ, vrátanie prípadov korupcie e, so štrukturálnymi fondami. Ja by som rada vyzvala aj ostatné členské štáty, ešte stále, nie slovenské, pardon, chýbajú nám ešte, chýba nám Švedsko, Malta, Polsko a Maďarsko, ktorí nie sú členmi EPO. O Holandsku hovorím tak s nádejou, dúfame, že Holandsko e, čoskoro sa stane zakladajúcim členom EPO. Mm, ide o členské štáty, kde sa očakáva prínos veľkého množstva peňazí pre e, projekty kohézie, napríklad Polsko a Maďarsko. Podľa nás takéto štáty by mali opätovne zvážiť to, či sa nepridajú do EPO, Európskej prokuratúry, pretože my by sme mali spoločne bojovať proti podvodom a korupcii s peniazmi EÚ. Nejde len o peniaze, ide o dôveru európskych daňových poplatníkov. A ten slovenský prípad, uvidíme, ako sa bude vyvíjať, ale ja si naozaj želám a dúfam, že páchatelia tejto hroznej vraždy budú čoskoro chytení a potrestaní, ale musíme sa z tohto prípadu aj poučiť. Musíme dobre zaviesť EPO, musíme dobre nastaviť kondicionalitu. E, právneho štátu pre budúce pridelovanie peňazí a musíme lepšie chrániť čestných, poctivých ľudí, vrátanie novinárov. A dnes by som vás chcela informovať o tom, že dokončujeme čujeme návrh o whistleblowers, e, tých, ktorí upozorňujú na e, nekalé praktiky a dúfam, že sa tým zvyšia šance čestných ľudí ktorí, keď vidia, že sa niečo robí nesprávne, je to na škodu verejnosti, nahlásia to, aby títo ľudia boli chránení. A to je zatiaľ len v, vo forme plánu, ale to je veľmi dôležitý plán. K EPO, Európskej prokuratúre, prejdem na GDPR teraz. Áno, blíži sa majová lehota pracujeme na takých troch smeroch, troch prúdoch. Poprvé snažíme sa koordinovať prácu členských štátov na súvisiace legislatíve. Nariadenie platí priamo, to je jasná vec, ale je tu množstvo relevantnej vnútroštátnej legislatívy, ktorú je potrebné aktualizovať. A e, v celé to stojí práve na detailoch, pretože takto náš sen o tom, aby sme mali jednotné pravidlá, e, tento sen e, môže padnúť, pretože v vnútroštátnej legislatíve je priestor na odchylky. A preto veľmi dôkladne spolupracujeme s členskými štátmi, dohliadame na to, aby sa neodklonili od ducha a právneho textu nariadenia momentálne Máme iba dva členské štáty, ktoré už implementovali, alebo teda prijali potrebnú legislatívu. Ďalšie členské štáty, Rakúsko a Nemecko už prijali legislatívu a ďalšie členské štáty doťahujú e, novely a iné členské štáty pravdepodobne nestihnú schváliť na čas legislatívu. Takže nariadenie jeho implementácia, priama implementácia E, začne bez toho, aby bola aktualizovaná vnútroštátna legislatíva, tá, ktorá má riešiť e, v podstate ten priestor špecifík členských štátov súvisiacich s verejným sektorom. Čiže to je jedna oblasť. Druhá oblasť to je práca s podnikateľskou obcou pre všetky malými a strednými podnikmi. Mnohé z nich majú veľký strach z nových pravidiel. Mnohé z nich E, sa obávajú zbytočne, pretože všetci by si mali spraviť hodnotenie rizika a zistiť, do akej miery GDPR a nové pravidla sa na nich vzťahujú či nevzťahujú. Ale ja si myslím, že si zaslúžia lepšie vysvetľovanie, lepšie poradenské služby, lepšie a včasné informácie, a to je úloha predovšetkým pre členské štáty a orgány ochrany osobných údajov. Komisia sa snaží, ja dostávam desiatky mailov s otázkami denne, e, otázok na to, ako implementovať GDPR v mojej firme. A odpovedám na všetky, ale naozaj to nie je mojou úlohou. A v mnohých prípadoch to nemôžem na to odpovedať dostatočne presne, pretože GDPR musí byť vnímané v, v aj v, v vnútroštátnych podmienkach v súvislosti s vnútroštátnou legislatívou. 24. januára sme vydali usmernenia, takisto budeme investovať viac peňazí do e, osvetovej kampane podnikateľskej obce a ja som presvedčená o tom, že to zvládneme tento rok. A ako som povedala, to je úloha aj orgánov na, ochr- na ochranu osobných údajov, aby pomáhali firmám, aby sa čo najlepšie pripravili. Tretia oblasť sa týka práce s občanmi. GDPR je veľmi robustným, e, veľkým kusom legislatívy a má to veľký dopad na podnikateľskú sféru na verejný sektor, verejnú správu. Ak občania nebudú uplatňovať svoje práva, ktoré získali vďaka GDPR, tak to bude všetko na zmar. Preto i naďalej chceme e, robiť osvetové kampane a tiež v súlade v spolupráci e, s členskými krajinami, podnikmi DPA ktoré sú pripravené spolupracovať, pretože som presvedčená, že samotné spoločnosti by mali informovať klientov, že rešpektujú nové pravidlá o súkromí. Čo som počula totiž po tisíckrát, je, je požiadavka, aby sa e, zvýšila e, ochranu, ochranu súkromia, a to je zvýšenie vlastne dôvery klientov. To je potom tá e, konkurenčná výhoda. Verím, že Európania začnú chápať, prečo máme túto legislatívu. K istambulskému dohovoru je to naozaj smutný príbeh. Veľmi praktická a užitočná legislatíva, ktorá je dobre zacielená na všetky tie hrozné prípady násilia na ženách, na E, deťoch. Nie len také tie tzv. tradičné formy násilia, a tu je pochybnosť, či vôbec používať nejaké tradície v Európe, ale hrozné formy tiež násilia, napríklad e, e ženská obriezka, nútené e, e, manželstva, únosy, hrozné tie veci, ktoré by v EÚ nemali mať svoje miesto v 21. storočí. A Práve preto EÚ sama o sebe sa pridala k istambulskému dohovoru a vám chcem poďakovať za podporu tejto veci. Osobitne potom chcem poďakovať kolegyni s veľmi zložitým menom, pani Bonefua, pani Koraca Bild tiež za ich e, úsilie Otázka, kde sa dnes nachádzame. Mnohé členské kraje iní ratifikovali, niektoré ešte e, vyčkávajú a v niektorých e, je veľmi horúca e, diskusia. Vezmieme si napríklad Bulharsko. Nechcem ukazovať prstom, ale Bulharsko je predsednícka krajina, preto si dovolím sledujem rozpravu v Bulharsku a vnímam, že už ten názov Istanbulský dohovor vytvára negatívne reakcie. Potom ďalej je tu problém s prekladmi, s Je tu určitá interpretácia textu, ktorý chce dohovor, e, kde údajne dohovor chce zaviesť tretí, e, tretie pohľavie, tretí red, tretí rod. E, nielen v bulharštine hovorí o rôznych jazykoch, kde sa nerozlišuje medzi slovami sex and gender v angličtine, teda rod a pohlavie. Určite si dokážete teda predstaviť, že sú tu mnohé neočakávané otázky. Neočakávala som to, e, priznám sa. A potom je tu veľmi silný, silné presvedčenie e, určitých e, aktérov, že tu by sa aj mohla z, z, zničiť tradičná rodina a tu, tu musím byť lepšia vo vysvetľovaní toho, že čo chceme dosiahnuť istambulským dohovorom, že vo všetkom čo, ostatnom, čo robíme, chceme eliminovať násilie na ženách a deťoch, domáce násilie, e, o fenomén vo všetkých členských krajinách. V niektorých členských krajinách nedávno Slovensko chcú ísť takým smerom, že nebudú ratifikovať, ale vyberú si len niektoré aspekty a zapracujú ich do trestného zákonníka. Verím a budem sa maximálne snažiť, aby som ich presvedčila, aby ratifikovali. Je to druhá najlepšia možnosť, ktorá sa mne nepáči, nechcem to, Chcem s vami e, len e, sa podeliť o to, že niektoré členské krajiny aspoň hľadajú nejaké riešenie, s ktorým nesúhlasím. Je však na členskej krajine, aby sa rozhodla. Gromom ďalej. Ďalší bolestivý veľmi príbeh. Máme tu stratégiu pre EÚ, pre členské krajiny, milióny slov a, a papiera e, a bez výsledkov. Preto chcem, aby sme dobre vyhodnili rómskú stratégiu na európskej úrovni. Stretla som sa e, s evaluátormi a požiadala som ich, aby e, naznačili jasný obraz a posúdili, čo funguje a čo nefunguje Ukážem vám príklad štátov, kde e, máme e, e, postupy pre porušenie práva, pokiaľ ide o vzdelanie rómskych detí. Určite uprednostňujem vidieť výsledky priamo v teréne. A to nie sú len príslušné zákony. Ja chcem vidieť aj zmeny a keď som analyzovala situáciu v, týchto člen- z jednom z týchto členských krajín a keď som hovorila s učiteľmi v školách, keď som hovorila s rodičmi, s aktivistami, s politikmi, e, ukázalo sa mi, že e, vzdelávanie problém samo o sebe nevyrieši. Je fajn, že máme tej krajine e, školský zákon, ktorý vylučuje e, diskrimináciu. Potrebujeme však viac spolupracovať s rodinami proti nezamestnanosti a chudobe a potrebujeme bojovať proti segregácii. Tak toto vyzerá u všetkých relevantných aktérov v členských krajinách holistický prístup ako výraz, už tak to je také klišé, potrebujeme to. Navštívim všetky krajiny, kde máme problémy implementáciou e, rómskej stratégie, pretože chcem pochopiť problémy, ktoré pramenia z praxe. Prepracujeme našu stratégiu tak, aby obsahovala veci, ktoré budú fungovať. Má to tiež praktický uhol pohľadu, pretože čoskoro budeme hovoriť konkrétnych prioritách do nového finančného rámca. Nesmieme opakovať rovnaké chyby, naprogramovať peniaze, ktoré nikomu nepomôžu. Treba ich zacieliť lepšie. Toľko k Rómom. O diskriminácii ďalej. Afrofóbia a všetky tieto veci. Mm, robíme maximum, aby sme jasne ukázali, že, tolerovať, eh, že to nebudeme tolerovať. Máme tu legislatívu, máme tu rámcové eh, rozhodnutie o eh, rasovom motivu, rasizme, xenofóbii. Máme tu prí, mm, predpisy o antidiskriminačnej legislatíve. A tiež takisto musíme sa snažiť o prijatie príslušnej smernice vy ste si ju žiadali. Takže kde teraz sme? Je to v rade zablokované. Rada by som i na jar tohto roka diskutovala s ministrami a očakávam opätovne argumenty, že to bude nákladné a chcem tie ekonomické údaje aktualizovať. Chápem tieto argumenty, že bez ekonomické analýzy, dopadové štúdie, nebudeme v stave priviesť e, protiargumenty, že to niečo stojí, ale prínos finančný je taký či onaký. Preto chcem e, venovať tomu veľa energie. Dozviete sa o tom, ako tá orientačná rozpráva skončila a som pripravená na vrátiť sa k tomuto bodu v druhej polovici roka. My všetci vieme, že je tu možnosť posilnenej spolupráce, avšak pre mňa to nie je opcia, je to príliš závažné vybrať si len niektoré členské krajiny. Neodpovedala som na otázky pána Jureka. Práma, priama demokracia tu vám poviem svoj osobný názor. Nemám nič proti priamej demokracii a referendám. Je dôležité vždy vidieť, ako sú nastavené podmienky. Môj osobný názor je taký, že sa musíme použiť z Brexitu. Všimnúť si, aké je jednoduché e, e, robiť brainwashing a ovplyvniť ľudí e, falošnými správami Treba zvážiť tieto dopady e, tých referiend. Je však na členských krajinách príjmať rozhodnutie a zodpovednosť a zodpovedné rozhodnutia. To isté platí e, u otázok e, rodín. Je to vec členských krajín. Takže k tomu vám nedám nejaký oficiálny názov. Ďakujem za otázku k vymerovaniu e, generálna tajomníka. Nedostala som otázku od občanov, ktorí mi písali. Písali mi o chudobe, diskriminácii, hrozných e, právnych otázkach. Nedostala som otázku tohoto typu. Takže kolegium potvrdilo ten návrh. Viac vám k tomu nepoviem, ale vidíte, že som sa k otázke vrátila. Zodpovedala som, alebo preskočila som niečo. E Ochrana údajov v inštitúciách EÚ. Už tak vy ako komisia intenzívne pracujeme na odblokovaní, pretože vidíme potrebu, aby to fungovalo. Pred vstupom do platnosti máme tu veľmi funkčné riešenie, pokiaľ ide o e, orgány činné. Budeme sa snažiť o odblokovanie, pretože je to veľmi potrebné. Zostáva ešte niečo? To isté sa týka e, e-privacy. Treba dovršiť trialog. Anna, what, what bit did, did Mrs. Jourova? Takže ešte k tomu, čo povedala pani Jourová. Equal Treatment Directive, I have just said that... Uh... Myslím si, že som po- povedala, že sa tým budem zaurať tento rok. Diskusia s členskými krajinami dotýkajúca sa reality, kde sa nachádzame. Pozícia sa nezmenila od minulej rozpravy. Učiním tak na jar a medzičasom chcem len osviežiť tie makroekonomické čísla. Budeme mať lepšie odhadované čísla e, prínosov Vrátime sa k tomu na jeseň. Verím, že posilnená spolupráca nebude riešením. Je to však e, alternatíva. Jedna z otázok rovného prístupu a smernice tejto veci je, že nepatrí to teda patrí to konkrétnemu ministerstvu a konkrétnej krajine. Avšak musia spolupracovať i ďalšie ministerstva. Je to vec horizontálna a preto na úrovni členských krajín je problematickejšia. A pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi, takéto informácie nemám. Odpoviem vám tú otázku, keď budem mať viac podrobností. Ďakujem. Bol to naozaj maratón, pani komisárka. Ďakujeme, e, že ste tu boli. Ďakujem kolegom za komplexné otázky. Nebolo to štrukturované, boli to rôzne jedno... aspekty vašeho širokého portfólia. Ďakujem vám teda kolegovia. Uvidíme sa o pár mesiacov. Tiež na jednotlivých e, stretnutiach Vážení poslanci, ďakujem za vaše otázky a teším sa na budúcu spoluprácu po veciach, o ktorých sme hovorili, dokonca i o nových. Ďakujeme za vašu prácu. Ďakujem vám, kolegovia. Dostali sme sa cez tento veľmi zložitý bod. Posledný bod bol odročený. A tak prejdeme rovno k zasadnutí